le train de Paris était à l'heure. Guten Morgen, guten Morgen. Dobré ráno, milé kolegyne a kolegovia. Máme dnes dopoludnie s mnohými hlasovaniami a dôležitými témami na našom programe. Dovolte mi teda, aby som všetkých najprv srdečne privítal E, je nás e, viacej ako včera. Napriek tomu to bolo včera popoludní veľmi zaujímavé. Mal by som návrh, pokiaľ ide o zmenu e, programu. Rovana Plun nás poprosila, E, ide o bod číslo 13, e, aby sme e, jej bod uprednostnili. To znamená, že začneme bodom číslo 7, potom budeme pokračovať s číslom 8, 9. 7, začneme bodom číslo 7, potom nasleduje bod číslo 13 a potom ďalšie body. tí z vás, ktorí proste nemajú zatiaľ ešte karty, tak e, by sa mali postarať o to, aby si ich e, pripravili. Kleine Sekunde. So, Takže začíname. Bodom číslo 7, univerzálna služba núdzové číslo 112. Spravodajcom je Jose Manuel Fernández. Začíname hlasovaním. Pozmenujúci návrh číslo 1. Hanu Takula, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatí. Pozmenujúci návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 3, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 4, kto je za, proti, zdržali sa schválení. 5, kto je za, proti, zdržali sa schválení. 6, kto je za, proti, zdržali sa schválení. 7, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 8, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 9, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 10, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 11, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 12, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 14, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 13, kto je za, proti, zdržali sa schválení, 15, kto je za, proti, zdržali sa schválený. 16, kto je za, proti, zdržali sa schválený. 18, kto je za, proti, zdržali sa prijatý. 21, kto je za, proti, zdržali sa prijatí 23, kto je za, proti, zdržali sa prijatí 26, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí 27, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Záverečné hlasovanie, elektronické, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 56 hlasovalo za, 1 proti, nikto sa nezdržal. Srdečne blahoželám spravodajcovi, pánu Fernandezovi. E, srdečne blahoželám teda k tejto správe. Univerzálna služba núzové číslo 112. Mnohí ľudia budú veľmi radi, že máme jednotné číslo pre celú Európu. Ako som už povedal, dostávame sa teraz k bodu číslo 13, ktorý uprednostníme. Ide o priority energetickej infraštruktúry do roku dve, na rok 2020 a ďalšie roky. Spravodajkyňou je pani Rovana Plump. Prejdeme k hlasovaniu. Pozmenujúci návrh 1. <laughs> also, Austausch der Abstimmlisten unter den politischen Gruppen ist nicht nötig, weil mittlerweile medzi politickými skupinami nie je potrebná, pretože medzi časom dostal aj pán kolega Schnellhardt eh, hlasovací zoznam. Ešte stále to nemáte.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 So, es sieht so Vyzerá to tak, ako keby všetci svoje hlasovacie zoznamy mali, takže môžeme začať s hlasovaním. Začíname jednotkou. Gerbenian Gebrandy, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Číslo 5, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Číslo 6, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 7, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 8, kto je za? proti, zdržali sa prijatí, 9, kto je za, pardon, 8 skontrolujem ešte. U EPP máme jeden hlas e, navyše. Teraz je to v poriadku. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Číslo 8 je zamietnutý. Číslo 9. Kto je za? De- proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Číslo 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme to. Číslo 10. Končím hlasovanie schválený. 11, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 12, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 13, za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 4, kto je za? proti, zdržali sa prijatí. 14, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 15, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 16, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 17, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 18, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 35, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 19, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 20, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 21, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 22, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Skontrolujeme to. Číslo 22. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 23, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 24, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 25, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 26, kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí, 28, kto je za, proti, zdržali sa schválení, 27b, kto je za, proti, zdržali sa schválení, 29, kto je za, proti, zdržali sa takisto schválení. 31. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválení? 33. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí? A dostali sme sa až k záverečnému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 56 za, traja proti, jeden sa zdržal, srdečne blahoželám spravodajky Nírovanie Plomb a e, želám e, veľa úspechov v e, ostatnej práci. Takisto ďakujem aj sekretariátom, ktoré pripravili tieto e, zoznámy a odviedli tak veľký kus práce. Pokračujeme e, bodom číslo 8. A hlasovaním k tejto správe analýza variantov prekročiť 20 e, zníženie emisí skleníkových plynov a posúdenie rizika úniku uhlíka. E, spravodajcom je Bas Aykut. Máme tu e, požiadavku na roll call votes. Änderungsanträgen 2 und 2a. Novité hlasovanie. Musím teda položiť otázku, či je niekto proti tomu, aby sme e, uskutočnili toto menovité hlasovanie. To znamená e, štvrtina členov, to znamená 16 e, členov e, sa musí zdvihnúť, musí ich byť e, teda toľko, aby sme robili toto menovité hlasovanie. Bolo ich viac ako 16, takže znamená to, že ste akceptovali toto menovité hlasovanie. Začíname kompromisom číslo 1. Kto je za kompromis číslo 1? Kto je proti? Zdržali sa? prijatý. Kompromis číslo 2. Budeme hlasovať elektronicky. Končím hlasovanie. 53 hlasovalo za, 7 proti, 1 sa zdržal. To znamená, prijatý. Dostávame sa ku konsolidovanému návrhu 1. Je to návrh 2a. Áno. Konsolidovaný návrh 1, to znamená otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 36 hlasovalo za, 27 proti, nikto e, sa nezdržal, schválený. Kompromis číslo 3, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, schválený. Kompromis číslo 4, kto je za? Proti? Zdržali sa, schválený. Kompromis číslo 5, kto je za? Proti? zdržali sa prijatí. Kompromis 6, kto je za, proti, zdržali sa schválení. 7, kto je za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 8, za, proti, zdržali sa schválení. 9, kto je za, proti, zdržali sa schválený. 10, kto je za, proti, zdržali sa schválený. 11, kto je za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 12, kto je za, proti, zdržali sa schválený. 13, kto je za, proti, zdržali sa schválený, 14, kto je za, proti, zdržali sa schválený, 15, kto je za, proti, zdržali sa schválený, 16, kto je za, proti, zdržali sa schválený, 17, kto je za, proti, zdržali sa schválený, 18 za, proti, zdržali sa schválený, 19 za, proti, zdržali sa schválený. To nám značne uľahčí našu prácu. Prejdeme viacero strán. Pred vďaka tomu, že sa nám podarilo urobiť toľko kompromisov, aspoň u mňa je to teraz strana 11, paragraf 2a, e, nový pozmenujúci návrh 98 Sabine Wills. Ide o hlasovanie po častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. Druhá časť, kto je za? Aha, pardon, tá druhá časť odpadá. Pokračujeme e, pozmenujúcim návrhom 101 Oreste Rossi, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 102, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 103, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 104, kto je za? Proti? Zdržali sa. Skontrolujeme to. 104. Jeden e, u EPP je navyše. Áno, končím hlasovanie. Zamietnutý. 24 bolo za, 34 bolo proti. Pokračujeme 105. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 106. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 107. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 108 tu máme viacero časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. Tretia časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. 109, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá. Ďalšia strana, tu máme paragraf 118. E, Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa tiež zamietnutí. Paragraf 5a 121, tiež hlasovanie po častiach. Kto je za, proti, zdržali sa zamietnutá. Identicky platí to isté pre návrh 122-123 za, proti zdržali sa zamietnuté. 126, kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme to elektronicky. si návrh 126. Končím hlasovanie. Veľmi tesné. Zamietnutý. Návrh 124. Kto je za? Proti? Aj to budeme musieť skontrolovať. Číslo 124. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Teraz to bolo naopak. Schválený. Dvaja kolegovia ale nemajú hlasovacie karty, takže neviem, ako to bolo teraz presne. 125 odpadá. Pokračujeme návrhom 128. Kto je za? Proti? Zdržali sa? schválení. 129. Kto je za? Proti? Zdržali sa? schválení. 130. Kto je za? proti, zdržali sa schválení. 131, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 136, kto je za, proti, zdržali sa, skontrolujeme elektronicky 136. U EPP máme jedného navyše. Ešte stále. Teraz je to v poriadku. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 135. Viaceré časti. Prvá časť, kto je za? Proti? Kontrolujeme elektronicky. 135, prvá časť. Končím hlasovanie. Zamietnutá je prvá časť. Druhá časť, kto je za? Pardon, druhá časť odpadá. Prejdeme k číslu 134, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený. 132. E, hlasovanie po častiach. To je za prvá časť. Proti. Zdržal sa prijatá. Druhá časť návrhu 132. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatá. 137, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý? 138. Skontrolujem ešte 137 e, elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnutý. Potom tam máme 138, prvú časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená taktiež. 139, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 140, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 131, kto je za, proti, zdržali sa schválení, 142, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 143, kto je za, proti, zdržali sa, skontrolujeme 143. Končím hlasovanie. Budeme to musieť opakovať, pretože v poslednej sekunde u EPP bol jeden navyše. Otváram teda ešte raz hlasovanie. Opäť eh, jeden hlas u EPP máme navyše. Teraz je to v poriadku. Výsledok je rovnaký, to znamená, tento návrh je zamietnutý. Návrh 144 François Crostet, to je za, pros, proti, zdržali sa schválený. 145, to je za, proti, zdržali sa schválený. 146, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 149, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 148, tu máme viaceré časti, kto je za prvú časť, proti, zdržali sa zamietnutá. Druhá časť odpadá. 147, kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. 150, prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválenie na druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválená. 152 odpadá. Máme tu 151, prvá časť. Za, proti. Zdržali sa zamietnutá. Sto päťdesiat tri. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutá. Paragraf 10 a 164 až 166, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Skontrolujeme to v poriadku. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 166, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 167 s ústnym pozmenujúcim návrhom, kto je za, proti, zdržali sa, No, nie je to jasné. Nevidel som e, hlasovať liberálov. Otváram hlasovanie elektronické. Otváram. U EPP máme opäť jedného navyše. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 168, kto je za? E, originálny text, pôvodný text u e, návrhu 167. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Opäť elektronická kontrola. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 168, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. ITRE 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. ITRE 2. Kto je za? proti, zdržali sa schválení. ITRE 4, pardon, ITRE 3, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, ITRE 4, kto je za, proti, zdržali sa schválení. ITRE 6, kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme to. Končím hlasovanie. Schválené. pokračujeme a zároveň e, schváľujem a e, zároveň vítam aj e, pani spravodajkyňu. Pokračujeme s pozmenujúcim návrhom 220. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý? Dobre, tak skontrolujeme elektronicky návrh 220. Končím hlasovanie. Zamietnutý. traja nehlasovali, 64 e, máme, ale tu je to jednoznačné, že tento návrh bol zamietnutý. Za, e, ITRE 9, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. ITRE 11, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. ITRE 17, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 169, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 170 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 171 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pokračujeme návrhom 173, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 174, dve časti, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutá, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválená. V poriadku skontrolujeme druhú časť. U EPP máme jeden hlas navyše, dva hlasy navyše. Teraz je to v poriadku. Končím hlasovanie. 31 za, 31 proti, jeden sa zdržal. Zamietnutá druhá časť. Návrh 175, prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? prijatá. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá. Tretia časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá. Návrh 176, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 177, prvá časť, kto je za, tr- proti, zdržali sa zamietnutí, zamietnutá prvá časť, druhá časť, kto je za, druhá aj tretia časť odpadá. 178, kto je za, proti, zdržali sa schválený. 179 za, proti, zdržali sa schválený. 180, dve časti, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa. Skontrolujeme druhú časť. U EPP máme jeden hlas navyše. Tak, končím hlasovanie. Zamietnutý. Druhá časť je zamietnutá. 181. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 183. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválená. Druhá časť. Kto je za? proti, zdržali sa, schválená. 184, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. 185, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 186, 187, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 188, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutá, druhá časť, kto je za, pardon, odpadá, druhá časť odpadá. Sto osemdesiat kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí. ITRE 18, kto je za, proti, zdržali sa schválení. ITRE 27, kto je za, proti, zdržali sa schválení. Návrh 197 s ústnym pozmenujúcim návrhom, kto je za, proti, zdržali sa schválení. ITRE 36, kto je za. Skontrolujeme pozmenujúci návrh 197. U EPP máme opäť jedného, jeden hlas navyše. Zamietnutý pozmeňujúci návrh 197. E, François Krostet dnes mimoriadne dobre všetko kontroluje a skutočne sa to aj oplatí, ako sa zdá. ITRE 36, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválená. Druhá časť. Kto je za? Proti? zdržali sa schválená. 198, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 199, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 201, kto je za, proti, zdržali sa schválení. 202, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 206, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválená. 207, kto je za, proti, Zdržali sa? Skontrolujeme to. Číslo 207. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pokračujeme paragrafom 16a. nový dves, pozmenujúci návrh 217. Tam máme ale no vote. Takže paragraf 17 229, kto je za, proti, zdržali sa, schválený, i 34, kto je za, proti, zdržali sa, schválený, 230, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, tiež schválená. 231, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 232, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 233, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Dvesto tridsaťštyri prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa tiež prijatá. Požiadavka na elektronické hlasovanie, druhá časť. U EPP ako vždy opäť jeden hlas navyše. Teraz je to v poriadku, končím hlasovanie. Tentokrát to bolo v poriadku. Schválený. Druhá časť je teda schválená. 235, kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí. 237, kto je za, proti, zdržali sa schválení. 203 a 204 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 228, pardon, 328 kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 238. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 239. Hlasovanie je v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválená prvá časť. Druhá časť, kto je za? Proti? zdržali sa, takisto schválená je druhá časť. 241, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 242, kto je za, 242, kto je za, proti, zdržal sa, zamiet, pardon, prijatý. požiadavka na elektronické hlasovanie 242. Ja teda hovorím, že tento návrh je prijatý. Teraz je to jasné. Môžeme ukončiť hlasovanie. Schválený. Tento návrh je prijatý. Teraz máme 244 a ITRE 30. Kto je za? Pardon. Ešte predtým máme návrh 243 Holga Kráma. Kto je za? Proti? Skontrolujeme elektronicky. 243. Končím hlasovanie. schválený. 244 a ITRE 30, kto je za, proti, zdržali sa schválený. 245, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 246 za, proti, zdržali sa schválený. 247 za, proti, zdržali sa schválený. 248 odpadá. 249, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Chcete elektronické hlasovanie? Áno. 249, otváram elektronické hlasovanie, končím hlasovanie schválený. 250 za, proti, zdržali sa, schválený. 251 za, proti, zdržali sa, prijatý. 252 a 253 kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený. ITRE 21. Pardon, ITRE 19. ITRE 19, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. ITRE 21, kto je za? Proti? Zdržali sa? Takisto prijatý. ITRE 28, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. ITRE 29, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. ITRE 32, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. ITRE 31, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. ITRE 35, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. ITRE 37, proti, zdržali sa prijatí. 117, Ešte tu máme ITRE 38, prvá časť. Kto je za? Proti? No teraz to už nie je jasné, takže to skontrolujeme elektronicky. U EPP máme opäť jeden hlas navyše. Končím hlasovanie. poriadku, je to na slnko jasné. V poriadku. 117, prvá časť, kto je za? Proti? Stržali sa zamietnutá prvá časť. Chcete skontrolovať v poriadku? tak 117 skontrolujeme. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválená je prvá časť. Kto je za druhú časť? Proti? Zdržali sa Takisto schválená aj druhá časť. Tretia časť, kto je za? Proti? Zdržali sa takisto prijatá. Návrh 254, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 255, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 257, kto je za? proti, zdržali sa prijatí. ITRE 42, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. ITRE 44, za, proti, zdržali sa prijatí. 259, za, proti, zdržali sa prijatí. 260, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, skontrolujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutá prvá časť. jedna, kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí. Skontrolujeme. Končím hlasovanie. Prijatý, ale je tu celý rad kolegov, ktorí nehlasovali. V poriadku. Návrh je prijatý. 262, kto je za? Proti? Zdržali sa. Aj to budeme musieť skontrolovať. Otváram hlasovanie. U EPP máme jeden hlas. Navyše? Zamietnutý. 263, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. ITRE 41, kto je za? Proti? Neviem to rozpoznať, nebolo dostatočne zdvihnuté ruky. ITRE 41, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 273, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. E, paragraf 21 a kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. E, skontrolujeme elektronicky. Prvá časť. Končím hlasovanie. Prvá časť je schválená ale je potrebné, aby ste dvíhali e, ruky. Vpredu nedvíhajú ruky ľudia, takže nevidím to jasne. Kto je za druhú časť? Proti? Zdržali sa? Schválená je aj druhá časť. Prejdeme k e, číslu 285. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 286. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí. V poriadku skontrolujeme elektronicky 286. Končím hlasovanie. Schválený. Dvesto tri. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí. 294, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 295, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijatá. 296 a 297, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Skontrolujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 298, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. ITRE 40, prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválená. E, paragraf 26a e, e, nový. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 320. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnutí. 321, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 323, kto je za, proti, zdržali sa, skontrolujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 322, kto je za? Proti? Skontrolujeme. Končím hlasovanie schválený. Ďalší návrh odpadá. 326, kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Schválený. 327, kto je za? Proti? Budeme musieť opäť e, urobiť elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 329, kto je za? Pozmenujúci návrh 329. Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. 330. 330, kto je za? Proti? zdržali sa schválený. 331. Tak vrátime sa ešte 330. Skontrolujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Schválený. 331 za proti, zdržali sa schválení. ITRE 47, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, prijatá prvá časť, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutá. ITRE 48, kto je za? Proti? Opakujem ešte raz. ITRE 48, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. ITRE 49, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Chcete to skontrolovať? V poriadku. ITRE 49 skontrolujem elektronicky. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. To znamená schválený. Ďalší odpadá. E, ideme k návrhu 339 a 340. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. O, dobre. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ale nie všetci majú so sebou svoje lísky, pretože ten výsledok je teraz iný. Hlasujeme o návrhu 341. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Ďalší pozmeňujúci návrh 343, to je za. 343, to je za. Proti. Zdržali sa prijatí. 344, kto je za? proti, zdržali sa, skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 345, kto je za? Proti? zdržali sa prijatí. 346, kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujem elektronicky. <laughs> Končím hlasovanie. Návrh je schválený. 347, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. ITRE 51, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 348, kto je za? Proti? Zdržali sa. Skontrolujeme elektronicky. Abstimmung beendet. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 349, kto je za? Proti? Zdržal sa? Opäť skontrolujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. ...352 Gardini Bellato. Prvá časť. Kto je za? ...353 odpadá. Pokračujeme návrhom 355 Earita Korola. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 356. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 351 s ústnym pozmenujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa skontrolujem elektronicky. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamietnutý. Ďalej hlasujeme o pôvodnom texte. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. ITRE 50, kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 360, kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí. 358, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Prijatý. Návrh je schválený. V poriadku skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Ešte nám zo pár hlasov chýba. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. ITRE 52. Takže Pozmenujúci návrh 359, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. ITRE 52, kto je za, proti, zdržali sa, skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 361, kto je za? Proti? Zdržali sa. Skontrolujeme opäť elektronicky. Končím hlasovanie zamietnutý. ITRE 53, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. ITRE 54, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. ITRE 55, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená je prvá časť, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. ITRE 56, kto je za, proti, zdržali sa, skontrolujeme. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. ITRE 57, prvá časť, kto je za? Proti? zdržali sa prijatá. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijatá. ITRE 58, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 59, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. ITRE 60, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá. Pozmenujúci e, návrh 362, kto je za, proti, prijatý. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá druhá časť tiež. Pokračujeme s úvodnými ustanoveniami. Pozmenujúci návrh 1, 2, 3 a 4, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Peť, iba druhá časť, kto je za, druhú, za túto druhú časť, proti, zdržali sa zamietnutá. Pozmenujúci návrh 6, skontrolujeme. Pardon, tak sa vrátime k 5 a druhou, e, k pozmenujúcemu návrhu 5, druhá časť, kontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválená je táto druhá časť. Pozmenujúci návrh 5. Hlasovanie po častiach. Prvá časť. Nie, prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 6 a 7, ktoré sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí, o, prijaté obidva. 8, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 9, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 10, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 11, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 12, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 13, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 14, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutá. 15, kto je za, proti, zdržali sa, skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 16, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválená taktiež. 17, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 18, kto je za, pardon, skontrolujeme 17. Končím hlasovanie. Pozmenujúci návrh je schválený. 18, kto je za? Proti? Zdržali sa schválený. 19, kto je za? Proti? Zdržali sa. Skontrolujeme. U EPP máme opäť jeden hlas navyše. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválený. ITRE, úvodné ustanovenie B, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí, 28, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí, 29, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 30, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, skontrolujeme elektronicky. SAD máme e, jeden hlas navyše, u socialistov. Končím hlasovanie. Táto časť je schválená. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme aj druhú časť. Končím hlasovanie Táto druhá časť je zamietnutá. Dr- tretia časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme opäť elektronicky. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Tretia časť je zamietnutá. Pozmenujúci návrh 39 až 40, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ostatné odpadajú, takže ďalší je 42, kto je za? proti, zdržali sa, skontrolujem elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 41, kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme opäť elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pokračujeme pozmenujúcim návrhom 51. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme. Končím hlasovanie. schválený. 52. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Tá prvá časť je zamietnutá, druhá časť. To nedáva žiaden zmysel. Takže prejdeme k ďalšiemu e, návrhu ITRE, úvodné ustanovenie A, kto je za, proti, zdržali sa schválený. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa takisto schválená. Pozmenujúci návrh 58, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválená. Pozmenujúci návrh 59, kto je za, prvá časť, proti, zdržali sa schválená, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválená. 62 prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválená. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Takisto schválená. 65, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 66, kto je za? Skontrolujeme 65 elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tento pozmeňujúci návrh je schválený. 66. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 67. Prvá časť. Kto je za? proti, zdržali sa, skontrolujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Tento návrh je zamietnutý. Návrh 68, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválená aj druhá časť. Tretia časť, kto je za, proti, zdržali sa aj táto tretia časť je schválená. To bolo úžasné. Teraz sa dostávame ku konečnému hlasovaniu. Elektronické hlasovanie otváram. Opäť máme jeden hlas navyše u EPP. Hlasovali všetci. Áno. Končím hlasovanie. 44 hlasovalo za, 14 proti, 1 sa zdržal. Srdečne blahoželám spravodajcovi Basovi Ajkudovi. Ďakujem za túto prácu a ďakujem všetkým na sekretariáte, e, tieňovým spravodajcom, kolegom a kolegyňam z ITRE výboru, ktorí predložili e, túto správu, ktorá bude predložená do pléna. Pokračujeme. No a ďalším bodom sú ovocné šťavy. Bod programu číslo 9. Karl Schlitter, faktická poznámka. Áno. Ja by som chcel požiadať komisiu, alebo možno právny servis o konsolidovaných, spýta sa na konsolidované pozmeňujúce návrhy 1 a 2, pretože oni sa vzťahujú na smernicu o zdravotných tvrdenia. No a komisia hovorila, že keď sa do šťavy pridá, do nektaru pridá cukor, tak by to malo byť uvedené v názve produktu ale parlament v rámci konsolidovaného návrhu otačí túto logiku. Takže ak pridáte e, cukor, a tak to pripíšete na zoznam prísad a keď tam nie je cukor, tak sa to napíše do názvu. Ja sa pýtam, či je to v súlade s príslušnou, ser, e, príslušnou smernicou, pretože ak ovocná šťava nemôže obsahovať e, cukor a ak tvrdíte, že to neobsahuje niečo, čo nie je dovolené, a či je to v súlade so smernicou. No, spravodajca, nech sa páči. Chcel by spravodajca niečo povedať, nech sa páči. Ďakujem, predseda. Ustanovenie o pridaní cukru sa týka prírodných šťav a čísel z koncentrátov, nektári, obsahov samozrejme sladidlá, my pridávame cukor len do prírodných eh, šťav, alebo, ale teraz hovoríme, alebo tu sa jedná o prírodné sladidla, alebo meta, alebo náhradné, náhradné sladidla, alebo teda met, ktorý sa pridáva len do nektárov. Teraz, keď sa hovorí bez obsahu pridaného cukru, tak prírodné šťavy môžu obsahovať až 15 gramov, preto aby sa upravili dobre Ďakujem spravodajca Bolešici za a, aj skupinu okrem zelených. Takže pozmúci návrh 21. Pardon, ja som sa spýtal otázku komisie a nie spravodajcu, ale teraz sme už, už prebieha hlasovanie a predseda je, podporuje to, čo predložili politické skupiny a budeme o tom hlasovať. Vypočuli sme si spravodajcu, no a že tak to je. My nemôžeme uprostred hlasovania začať spochybňovať hlasovanie. To treba spraviť skôr. Len stručne. Predseda má pravdu. Pred hlasovaním nemôžeme žiadať nejaké odôvodňovanie a vysvetlenia, ale tá námietka je odôvodnená a ja navrhujem po hlasovaní pred, pred rozprávu o parlamente by sme mali sa tejto téme ešte v stručnosti venovať. Dobre, kto je proti, tak bude hlasovať proti. To je predsa jednoduché. My sa nemôžeme začať, my sa nemôžeme teraz baviť ja, o tom, čo je, či to je prípustné alebo nie. Dobre, takže budeme hlasovať. Ja. Kto je proti, bude hlasovať proti. Pozmeňujúci návrh 21, kto je za? proti, zdržali sa zamietnutí. 23 za, proti, zdržali sa prijatí. Agri 4, Agri 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 24 za, proti, zdržali sa prijatí. 25 za, proti, zdržali sa kontrola, kontrola 25. -ky. Hlasovanie je ukončené a bol zamietnutý. A teraz konsolidované Pozmeňujúce návrhy, konsolidovaný číslo 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? To si overíme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. a veľkou väčšinou to bolo prijaté. A teraz pokračujeme ďalej. Konsolidovaný pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za konsolidovaný pozmeňujúci návrh 2? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. A teraz Agri 17, kto je za. Teda, pardon, Agri 7, kto je za. Proti. Zdržali sa prijatí. 39 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 40, prvá časť za. proti, zdržali sa zamietnutý, alebo zamietnutá. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. 41 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 42 za, proti, zdržali sa prijatí. Agri Agri 8 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Agri 9 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 6 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 7 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Agri 10 za proti, zdržali sa prijatí, 11 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 8, pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa prijatí, 43 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 12 za, proti, zdržali sa prijatí, 46 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 45 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 13, Agri 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí, Agri 14 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 10, takže Agri 14 si skontrolujeme v elektronickom hlasovaní. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bol zamietnutý. 10 a 44 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 47 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa, prijatí. 48 za, proti, zdržali sa, prijatí. Agri 16 za, proti, zdržali sa, prijatí. 50 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 51 za proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňujúce návrh 11 je za, proti, zdržali sa, prijatí. Agri 17 za, proti, zdržali sa, prijatí. 54 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa kontrola. O jedného zo skupiny SAD člena hlasuje naviac. Už je to dobré, hlasovanie ukončené a návrh bol zamietnutý. pôvodné znenie, kto je za pôvodné znenie pozmeňujúceho návrhu 54. To pôvodné znenie toho návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 55 za. Proti? Zdržali sa prijatí. 56, 57, 58, 59 a 18 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Šesťdesiat za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 61 61. E, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 62 za. Proti? Zdržali sa zamietnutí. Agri 19 za. Proti? Zdržali sa prijatí. 63 za. Proti? Zdržali sa kontrola. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. A bol prijatý. Agri 20 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 21 za proti, zdržali sa zamietnutí, 64 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Agri 22 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 23 za, proti, zdržali sa, prijatý. si návrh 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. Agri 24 za, proti, zdržali sa, prijatý. Agri 25 za, proti, zdržali sa prijatí, Agri 26 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 16 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teda pôvodné znenie pozmeňujúce návrhu 16 za, proti, zdržali sa tiež zamietnutí. A teraz úvodné ustanovenia. sa návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí. 17. Oddelené hlasovanie, prvá časť za proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. Agri 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Identické sú 18 a 19, 18, 19 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 20 a za, proti, zdržali sa prijatí. Agri 2, alebo Agri 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Agri 3, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, kontrola pozmeňujúce návrh 3 v elektronickom hlasovaní. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené, bolo to zamietnuté. No a teraz záverečné hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté pomere hlasom 47 za, 9 proti a 2 sa zdržali. A druhé záverečné hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Pár hlasov. Zase ešte chýba, no ale hlasovali všetci. Takže hlasovanie je ukončené. 41 hlasov za 9 proti. 4 sa zdržali. Gratulujeme spravodajcovi Perelovi Rodriguezovi Gratulujeme k tým džúsom, šťavám, pravým alebo nepravým, ktoré si budeme môcť kúpiť na na trhu alebo v obchodoch. No, dobre, teraz prechádzame k ďalšiemu bodu, k ďalšiemu hlasovaniu, bod číslo 10. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja nesúhlasím vždy s e, pánom Šliterom, ale keď má pravdu, má pravdu a ja si myslím, že túto otázku by sme mali položiť právnemu odboru, lebo je to naozaj otázka relevantná. My sme totiž práve odhlasovali označovanie čohosi, čo je momentálne zakázané, teda pridávanie cukru k e, prírodným šťavám. To je e, niečo ako e, dávať na takúto vodu nálepku, že v tom nie je, nie je jed proti potkanom, čo je logické, jednoducho je zakázané dávať do tejto pitnej vody Ehm, je proti potkanom a takisto je zakázané pridávať cukor k prírodným šťavám a takisto chceme odhlasovať zákaz pridávania cukru k nektárom. Čiže ja si nemyslím, že by sme teraz mali, na, e, že by sme teraz mali e, nariadiť e, označovanie týchto produktov ako produktov neobsahujúcich cukor, keď to v podstate ani nesmú organizovať. Čiže ja som veľmi rada, že naši francúzski priatelia sa snažia byť veľmi otvorení voči spotrebiteľom. Výrobcovia džusov, samozrejme im to je jedno. A tak tak ja viem presne, vlastne ako, eh, ako, ako vy to vnímate. Vy chcete eh, spotrebiteľom dať všetky informácie, ja s tým súhlasím. Ale ja by som navrhla, aby sme otázku pána Šlitera posunuli právnemu odboru, pretože eh, Treba to vyriešiť z právneho hľadiska, treba sa spýtať aj komisie, či je to v poriadku z hľadiska smernice pre označovanie produktov. Ďakujem veľmi pekne. Koordinátori o tejto veci budú roko- rokovali dnes ráno, ale môžeme túto vec samozrejme posunúť aj na právny odbor a je to záležitosť, o ktorej sme hovorili už predtým. Hovorím, že sme to prerokovali dnes ráno. Takže ale mali by sme teraz prejsť na hlasovanie e, v bode 10. To sú prenosné spongiformné encefalopatie. Hláskuje pán predseda pomaly. TSE. Pani spravodajkyňa je tu da- pani Dagmar Roth-Berendt som si istý, že všetci viete, o čo ide. A no, konsolidovaný pozmeňujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, bol prijatý. Konsolidovaný pozmeňujúci návrh 2, za, proti, zdržali sa, tiež bol prijatý. A teraz k jednotlivým odsekom pôvodné znenie s ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajky. Niekto je za. Z, proti zdržali sa prijatý pozmeňujúci návrh 7 za. Proti zdržali sa zamietnutý pozmeňujúci návrh 8 za. Proti zdržali sa tiež zamietnutý to si môžeme skontrolovať. Osmičku si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovali všetci. Zdá sa, že áno. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 9 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 11. Hlasovanie po častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. Druhá časť za. Proti. Kontrola. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 10 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 12 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 13 po častiach prvá časť za. Proti? Zdržali sa? Prijatá. Druhá časť za. Proti? zdržali sa, zamietnutá. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 15 za, proti, zdržali sa, prijatí. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 21 za, proti, zdržali sa,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 proti, zdržali sa prijatí. 28 za, proti, zdržali sa prijatí. 29 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa prijatí. 32 za, proti, zdržali sa prijatí zamietnutý, 30 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 31 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa, prijatý, 33 a 34 sú identické za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 35 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 36 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. Úvodné ustanovenia. Pozmeňujúci návrh 1 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 2 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. Pôvodné znenie s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa prijatí 3 za, proti, zdržali sa prijatí 4 za, proti, zdržali sa prijatí 5 za, proti, zdržali sa prijatí 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz záverečné hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. 56 hlasov za, nikto proti, jeden sa zdržal. Gratulujeme Dagmaru Ferent. Za jej správy o právnych predpisoch o prenosných spongiformných encefalopatiách predseda. Ja by som chcel vám požiadať, aby pozmeňujúci návrh 22 pani Antodesku bol dnes prijatý veľkou väčšinou. A ona žiada výskum postmortem testov. Ja žiadam, aby sme sa na tým zamysleli do plena, pretože by bolo lepšie, aby sme sa pred verejnosťou nezosmiešňovali, pretože takéto texty už existujú viac ako 12 rokov a preto žiadam o oddelené hlasovanie, aby sme to na plene vyškrtli. No. Dobre, spravodajkyňa všetkým skupinám poskytnú túto informáciu, no a na plene si to môžeme ešte rozmysliť. Dobre, ďakujem pekne. Postupujeme ďalej. A dostávame sa k bodu číslo 11. Boj proti nezákonnému rybolovu na celosvetovej úrovni, úloha EÚ spravodajkynia Anna Rozbach, ktorá má veľmi rada ryby a napísala túto správu. No a prejdeme hneď aj k hlasovaniu. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 2. Za? Proti? Zdržali sa prijatí. 3. Za? Proti? Zdržali sa prijatí. 4 za, proti zdržali sa prijatí, 5 za, proti zdržali sa prijatí, 6 za, proti zdržali sa prijatí, 7 hlasovanie po častiach, prvá časť za, proti zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti zdržali sa prijatá, 10 za, proti, zdržali sa prijatí, 9 za, proti, zdržali sa prijatí, 8 za, proti, zdržali sa prijatí, 11 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti,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 prijatý. 16 za, proti, zdržali sa, prijatý. 17 za, proti, zdržali sa, prijatý. 19 za, proti, zdržali sa, prijatý. 18 za, proti, zdržali sa, prijatý. 20 za, proti, zdržali sa prijatí. 22 za, proti, zdržali sa prijatí. 23 za, proti, zdržali sa prijatí. 25 za, proti, zdržali sa prijatí. 26 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté. EPP bolo za. Áno, dobre. Teraz záverečné hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. 52 hlasov za, nikto proti, nikto sa nezdržal. Gratulujem Ani Rozbach. Určite sa potešia po tomto hlasovaní aj rybičky. Ďakujem sekretariátu a tieňovým spravodajcom. No a teraz máme pred sebou ďalšie hlasovanie. Mobilita, a začlenenie osob so zdravotným postihnutím a Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 až 2020. A spravodajkňou je Oreste Rossi. Máme konsolidovaný pozmeňujúci návrh číslo 6, kto je za? proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 7 za, proti, zdrhli sa prijatí, 16 za, proti, zdrhli sa prijatí, 12 a 14 sú identické za, proti, zdrhli sa prijaté, 13 za, proti, zdržali sa prijatí, 17 za, proti, zdržali sa prijatí, 19 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz kompromisný návrh číslo 1 za, proti, zdržali sa prijatí. 24 za, proti, zdržali sa prijatí. 25 za, proti, zdržali sa prijatí. 26 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis číslo 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 29 za, proti, zdržali sa prijatí. 31 za, proti, zdržali sa prijatí. Konsolidovaný návrh číslo 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 34, hlasovanie po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá, 35 za, proti, zdržali sa prijatí, 36 za, proti, zdržali sa tiež prijatí. Tridsaťosem a 23 sú identické za, proti, zdržali sa prijaté, 39 za, proti, zdržali sa prijaté, Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 41 za, proti, zdržali sa prijatí. 43 za, proti, zdržali sa prijatí. Konsolidovaný návrh 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 50 za, proti, zdržali sa prijatí, 51 za, proti, zdržali sa kontrola, 51 Hlasovanie je ukončené. A to bolo prijaté. 52 za, proti, zdržali sa prijatí. 53 za, proti, zdržali sa prijatí. 54 za, proti, zdržali sa prijatí. 55 za, proti, zdržali sa prijatí. 56 za, proti, zdržali sa prijatí, 57 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 2 za, proti, zdržali sa tiež prijatí. A tým sa dostávame k záverečnému hlasovaniu. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 49 za, nikto proti, jeden sa zdržal. Gratulujeme Oreste Rossi tejto správe. 13 sme už hlasovali. No a prejdeme k bodu 14. Otázka na ústne zodpovedanie o dotáciách EÚ pre znečistujúce a neudržateľné postupy. No hlasovanie, kto je za túto otázku na ústne zodpovedanie, kto je proti, To si musíme overiť elektronicky. Hlasovanie je otvorené. To bolo neskoro, takže ešte raz. Ešte raz hlasujte, prosím. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. 26 hlasov za, 20 proti. Táto otázka bude teda predložená Korina Páš a Gebrandy. No a teraz prejdeme k bodu číslo 15. Komplexný prístup k antropogénnym emisiám iným ako CO2 s vplyvom na klímu. O tom budeme tiež hlasovať. O otázke na ústne zodpovedanie. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Jeden proti, jeden sa zdržal. Takže to bolo prijaté. No a teraz máme bod číslo 16. Účinná stratégia Takže bode 15 máme dve, dve hlasovania. Prijali sme otázku na ústne zodpovedanie. A teraz musíme hlasovať ešte o rozprave. Takže teraz mi rozpráva o návrhu uznesenia. No autory by sa možno mohli prihlásiť najskôr a uviezť nás do problematiky tohto uznesenia. Ak to tak urobí pán Skilakakis. Eh, well, thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto podľa môjho názoru je veľmi dôležité uznesenie, pretože my sme prostredníctvom vašej iniciatívy sa dozvedeli o tom, že plyny iné ako CO2 zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri rečník čaká, kým sa ostatní utíšia. Prepačte, pani predsedajúca. Poprosím vás, aby ste sa utišili, hovorí pani predsedajúca, aby mohol náš kolega prehovoriť. Takže ja budem pokračovať. Vrátim sa k téme. My sme sa dozvedeli, že aj plyny iné ako CO2 môžu zohrávať veľmi dôležitú úlohu v našej politike ochrany klímy, ale tiež sme sa dozvedeli, že obe iniciatívy komisie, teda tak iniciatíva komisia, ako aj e, iniciatívy ostatných orgánov pre plyny iné ako CO2 e, neobsahujú žiadne, žiadnu vecnú náplň, neobsahujú ani nejaké jasne definovateľné snahy. Prepačte, pani predsedajúca, ale ak mi tu budú ľudia rozprávať, tak potom asi nie je dôvod, aby som pokračoval. No, ja by som ešte raz poprosila, hovorí pani predsedajúca, aby ste sa upokojili, utišili, pretože pán spravodajca potrebuje pokoj okolo seba na to, aby mohol pokračovať. No, dobre, pokračuje spravodajca. Toto je, toto je dôležitejšia vec, než si ľudia e, zvyčajne uvedomujú, pretože my môžeme dosiahnuť zlepšenie klimatických podmienok za zlomok ceny, ktorú momentálne platíme v Európe, ako aj na celom svete a budeme musieť na to zakročiť podstatne rozhodnejšie v sektore plynov iných ako CO2. No a toto uznesenie, táto ústna otázka si kladie za cieľ upozorniť komisiu na to, čo treba urobiť a tiež sa snažíme príjmeť komisiu, aby vypracovala jasné jednoznačné politiky s medzinárodným um, rozmerom, napríklad prostredníctvom Montrealského protokolu, ako aj tu v Európe. A my sa snažíme prispôsobiť aj európsky systém ETS a my chápeme, aký problém alebo aké, aké komplikácie sa v rámci systému ETS vyskytujú. Tu totiž e, sme spozorovali obrovský sektor, ktorý nespada pod ETS, má veľký dopad na klímu a e, môže znižovať e, náklady, e, ktoré musia naše podniky vynaložiť na riešenie klimatických problémov. Toto je veľmi dôležitá záležitosť a ja dúfam, že e, celý výbor podporí e, túto iniciatívu. Ďakujem veľmi pekne. Merci beaucoup. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa spýtať, kto by rád prehovoril. Chris Davis. Ja len veľmi stručne poviem, že som veľmi rád, že e, pána kolega predložil to, toto uznesenie, ako už bolo povedané. My, sa doteraz, my sme sa doteraz sústreďovali najmä na CO2 a zabudáme na to, že, že CO2 to je ten, to je, to je veľmi uh, mierny plyn, ktorý spôsobuje síce nejaké, nejaký ten skleníkový efekt, ale my produkujeme množstvo iných plynov, ktoré sú o mnoho nebezpečnejšie, takže som veľmi rád, uh, že e, voláme potom, aby sme e, prioritizovali riešenie ostatných plynov, ktoré sa v tomto uznesení spomínajú. Takže my to veľmi radi podporíme. Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz pán Prody. Mm, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som len chcel vyjadriť e, úplný súhlas s týmto návrhom a rád by som zašiel ešte ďalej a chcel by som zdôrazniť aj to, že e, rodina satelitov GSM, hovorí rečník, by nám mohla pomôcť pri odhalovaní prítomnosti týchto plynov v atmosfére, pretože niektoré satelity, ktoré momentálne obiehajú, vedia zmerať prostredníctvom svojich senzorov koncentráciu týchto plynov v atmosfére. Takže bolo by to iste veľmi užitočné na lokalizáciu zdrojov týchto nebezpečných plynov, ak sa teda ukáže, že tieto zdroje sú lokalizovateľné. Takže ja si myslím, že toto je, toto je riešenie, ktoré implicitne môže niekoho napadnúť, ale my by sme to mali spomenúť v tom uznesení explicitne. Teda, že treba vykonať ehm, nejaký záväzok, prijať nejaký záväzok na preskúmanie všetkých možností na odhalovanie a meranie týchto zložiek, ktoré sú veľmi dôležitými prekurzormi eh, schleníkového efektu a o ktorých jednoducho musíme vedieť, musíme ich mať zmapované. Pretože hm, len týmto spôsobom sa nám podarí získať údaje, eh, na základe ktorých by sme mohli rozbehnúť kampaň alebo teda príslušné činnosti na elimináciu týchto plynov v atmosfére. Treba si tiež uvedomiť, a treba to aj spomenúť, že sú určité polnohospodárske postupy, e, ktoré, sa, ktoré produkujú najmä oxidy dusíka, ehm, ktoré treba zohľadniť, e, pretože tieto oxidy dusíka spôsobujú práve najhorší e, skleníkový efekt zo všetkých. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca, pán Prody, pán Ader. Sajnálom őszintén szólva, hogy... Ďakujem, predsednička. Je mi ľúto, že členovia výboru narazím na veľkú iniciatívnosť. Kolega kolega sa raz zaoberal toto témou a on skutočne vedie hrdinský boj proti emisiám týchto plynov nich ako CO2. V prípade plynov HFC sa jedná o veľmi agresívny plyn, plyn oveľa agresívnejší ako CO2. Čo sa týka negatívnych dopadov, je to 12 000 krát nebezpečnejšie ako plyny CO2. Európska únia má veľmi drahý systém my, e, daňoví poplatníci, platíme miliardy za to, že máme neudržateľný systém. Komisia to aj uzná, avšak čo sa týka zmluvnú disciplínu, tak to obmedzili na to, že sú záväzné zmluvné podmienky, ale ja myslím, že tento systém sa dá zneužiť Avšak s zmluvnými podmienkami sa to nemení. A to je škandál, pretože pred niekoľkými hodinami náš výbor o tom hlasoval, pred niekoľkými minútami, a my sme odhlasovali, o koľko percent máme redukovať emisie CO2. To je zaujímavé, to nás CO2 zaujíma na všetkých, ale nemôžeme komisiu nútiť, aby je zlý systém teda zlý systém treba meniť a komisia nie je ochotná tak urobiť. A ja chcem eh, komisiu upozorniť na to, že sa tým zaoberáme eh, v ďalšom bode a treba urobiť eh, všetko preto, aby to bolo úspešné. úspešné. Ďakujem, pán Kryton Arsenis. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel tiež podporiť to, toto uznesenie, pretože podľa mňa je veľmi dôležité e, presunúť našu pozornosť aj na tie ostatné skleníkové plyny. A e, zároveň treba povedať, že by sa kvôli tomu nemali nejakým spôsobom obmedziť naše ambície alebo aktivity v oblasti CO2, ale treba spomenúť, že sú aj iné plyny, ktoré prispievajú k skleníkovému efektu. Ďakujem. Myslím, že s týmto všetci súhlasíme, že budeme podporovať toto uznesenie a um, že sa nebudeme sústreďovať, alebo teda, že povieme, že sa nechceme sústreďovať len na CO2, ale budeme uh, zameriavať pozornosť aj na uh, oxid dusný a metán, ktorý je 24 krát silnejší vo svojom uh, skleníkovom efekte než CO2 podľa metodiky výpočtu. Ale teraz by som chcela dať slovo komisii. Takže pani Faco, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcela povedať, že komisia e, tiež vníma veľmi citlivo túto problematiku plynov iných než CO2 a ich vplyvu na skleníkový efekt. A práve preto sme vypracovali cestovnú mapu pre bezuhlíkovú ekonomiku do roku 2050, kde sa hovorí, že e, skleníkové plyny ako CO2 by e, tiež e, mali prejsť redukciou tvorby o 70 až 78 do roku 2020 oproti úrovni z roku 1990. Čiže my sme jednoznačne deklarovali, e, že chceme venovať pozornosť aj týmto ostatným plynom a tiež by som chcela upozorniť, že Európska únia už má rôzne politiky, napríklad je nariadenie o um, fluoridovaných plynoch a existujú e, aj nariadenia o CO, obsahu CFC, pardon, HCFC v klimatizačných zariadeniach. Čiže už teraz máme legislatívu, ktorá sa snaží redukovať emisie plynov iných ako CO2 ktoré prispievajú k skleníkovému efektu. Ale my uznávame, že je treba konať viac a od roku 2009 komisia veľmi aktívne e, deklaruje, že je potrebné e, že je potrebné redukovať produkciu a používanie CFC a v rámci Montrealského protokolu komisia podporila e, dve aktivity, teda konkrétne ide o pozmenenie mm, Montrealského protokolu, e, pričom by CFC sa mali brať ako doplnok, ako ďalší, ďalšia skupina plynov, e, ktorá bude priradená k tým existujúcim aktivitám. No a pokiaľ ide o fluorované plyny, tu e, skúmame podobne ako pri CFC rôzne možnosti e, aktivity, rôzne možnosti zakročenia budúcnosti, tak aby e, sa CFC a HCFC v Európskej únii podarilo redukovať. Takže my, my sme dosiahli istý pokrok a neustále v tejto oblasti konáme, ale veľmi pekne ďakujeme aj za takéto dodatočné upozornenie. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa spýtať, či niektorí z vašich kolegov z komisie by chceli požiadať o slovo. Pán Zuve. Uh, thank you. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som len chcel poskytnúť dodatočné informácie o troposférickom ozóne a sadziach, čo eh, je v podstate spomenuté aj v tomto návrhu uznesenia. Chcel by som poskytnúť dve informácie e, týkajúce sa prebiehajúcich rokovaní o ďalkovom, e, ďalkových emisiách, kde momentálne sa prerokúva text o sadziach. E, zatiaľ rozhodnutie prijaté nebolo, ale možnosti, ktoré sa zvažujú, by mali prispieť k maximálnej redukcii sadzí vypušťaných do atmosféry, ale tiež e, treba rozbehnúť zmapovanie ehm, produkcie sadzí alebo teda emisí sadzí v oblasti Európy a Severnej Ameriky. A tieto ehm, výskumy by mali byť ukončené do konca roku 2011 a výsledok by sa mal prejaviť ako zmena protokolu ktorá by mala vstúpiť do platnosti už o pár rokov. Takže ja by som chcel e, oceniť, že komisia vedie, alebo teda chcel by som pripomenúť, že komisia vedie tieto rokovania v mene Európskej únie a niektoré z výsledkov by mali byť už tento rok. Zatiaľ rozhodnutie však nebolo ešte schválené, to len chcem pripomenúť. Ďalej sa komisia rozhodla, že preskúma tematickú stratégiu znečisťovania ovzdušia z roku 2005 a že príde s balíkom zmien, najneskôr do roku 2013, a v tomto balíku by mali byť zahrnuté aj aspekty riešenia častíc alebo sadzí vo vzduší a súčasťou toho bude riešenie iných plynov ako CO2. Takže momentálne prebieha niekoľko aktivít komisie, ktoré budú mať vplyv na naše, naše budúce politiky, na vnútroštátnu úroveň jednotlivých členských štátov EÚ, ako aj na medzinárodnej úrovni a e, budú sa týkať tak sadzí, ako aj e, všeobecne častíc vypúšťaných do atmosféry. Ďakujem veľmi pekne. Pán aký požiadalo slovo. Áno, ja by som chcel vyhlásiť, že na zasadnutí Európskej, pardon, v liste, alebo teda vo vyhlásení Európskej agentúry pre životné prostredie z 12. mája, čo relatívne nedávno sa hovorí, že nariadenie pre F plyny e, jasne preukazuje nedostatok ambícií a e, my môžeme konštatovať, že plnenie tohto nariadenia je navyše mimoriadne nedostatočné na úrovni členských štátov. Čiže ja by som sa chcel spýtať komisie na túto formuláciu, e, ktorá hovorí o, o hrozivo nedostatočnom plnení tohto nariadenia. Áno, pán Prody? Pardon, ja, ja sa ospravedlňujem, hovorí pán Cilakakis, nebola to EPA, ale uh, Európska agentúra pre skúmanie životného prostredia. Pán Prody, pani predsednička, ja by som chcel e, odpo- alebo reagovať na druhý vstup e, pána z komisie, ktorý hovoril o prepojení medzi klimatickými zmenami a zdravotnými dopadmi, najmä čierneho uhlíka, teda sadzí alebo častíc v atmosfére. Tu je veľmi dôležité konať, e, alebo teda zakročiť tam, kde e, vzniká, e, tam, kde vznikajú tieto častice, najmä PM2,5, teda častice menšie ako 2,5 mikrónu, to sú práve častice, ktoré, ktoré majú najhorší vplyv na najzraniteľnejšie osoby alebo skupiny, ktoré sa dostávajú do plúc, kde kde e, ich nie je možné potom dostať von z membrána. E, je preto potrebné riešiť zdroje emisí týchto častíc, pretože tie majú najhorší dopad na zdravie obyvateľov, najmä mestských oblastí. Takže je potrebné e, zaviesť do praxe celý balík opatrení, venovaných problematike týchto zdrojov. Sú totiž zdroje, ktoré sú veľmi nenápadné a tým veľmi nebezpečné, pretože na jednej strane v mestských e, oblastiach, v urbánnych oblastiach e, sú takýmto, e, sú takýmto zdrojom emisí časti, sadzi, dvojtaktné motory, kde olej e, je čiastočne karbonizovaný a rozprášený vo, výfukových plynoch do malých, e, malých kvapôčok, ktoré sa udržia v suspenzii v atmosfére veľmi dlhý čas. A ďalším takýmto nenápadným zdrojom je spalovanie dreva. To je veľmi vážny, e, veľmi vážny emitor, veľmi vážny a nebezpečný zdroj takýchto sadzí. A toto, tieto všetky zdroje môžu mať pomerne veľký efekt na zmeny klímy. A tiež by som chcel pripomenúť jednu vec. Veľmi e, dôležitým zdrojom e, týchto častíc je tzv. vypalovanie e, napríklad ťažobných zariadení, teda to je, to je aktivita, pri ktorej dochádza k riadenému vyhoreniu plynu, ktorý sa nahromadil pri ťažbe ropy. No a tu sú produkované práve častice alebo sadze. No a um, hoci hovoríme o tom, že CO2 nie je jediný, e, nie je jediný skleníkový plyn, treba zvážiť samozrejme metán ostatné plyny, je, je potrebné spomenúť aj tieto, e, tieto sadze, teda v podstate častice znečistujúce atmosféru, pretože len ak e, zakročíme aj proti týmto zdrojom, tak sa nám podarí znižiť produkciu týchto veľmi malých častíc, ktoré spôsobujú najväčšie zdravotné problémy pri inhalácii. Ďakujem veľmi pekne, Prody hovorí pani, pán Prody hovorí pani predsedajúca. Možno komisia by mohla reagovať na to, čo sa spýtal pán aký za potom aj na to, čo povedal pán Prody. Much, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Preskúmanie súčasnej, e, smer, sú, súčasnej, súčasného nariadenia o fluoroplynoch, ktoré momentálne na komisii prebieha, e, sa zameriava aj na účinky súčasného nariadenia a skúma aj možnosti, ktorými by sme do, mohli do budúcnosti dosiahnuť viac. No a my v tom, čo už sme vykonali, alebo z toho, čo už sme vykonali, vidíme, že súčasné nariadenie malo a má pomerne veľký dopad na znižovanie emisí. Ale tiež je pravdou, že existujú členské štáty, ktoré troška zaostávajú v implementácii tohto nariadenia a na to, aby sme e, to súčasné nariadenie využili na maximum, budú, budú musieť aj tieto členské štáty urobiť svoj e, podiel práce. A komisia na to samozrejme tlačí a um, ja som už povedala vo svojom prvom vstupe, že komisia berie veľmi vážne Čiže komisia berie veľmi vážne ostatné emisie, teda emisie ostatných plynov, napríklad HCFC, a CFC ako také a snažíme sa aj na medzinárodnej úrovni dosiahnuť globálnu dohodu, kde by v rámci Montrealského protokolu došlo k uznaniu vážnej úlohy CFC pri um, tvorbe skleníkového efektu. Ďakujem veľmi pekne. Pán Cilak, keď chcete niečo dodať? Bon, je, le, le délai pour les amendements est donc au 24 mai. Aha, dobre. Takže m, mm, termín predkladania pozmeňovacích návrhov je 9 hodín ráno 24. mája. Hovorí pani predsednička. Mm, ale prešli by sme teraz na posledný bod na našom programe, čo je bod 16. Moment, ale pripomína pán z dnes je 24. Aha, tak pardon, opravuje sa rečnička, takže dnes ale o 7. večer, nie o 9. ráno. E, Dobre, takže e, prešli by sme teraz na e, bod 16, kde sa hovorí o účinnej stratégii Európy v oblasti nerastných surovín a e, tu by som odovzdala slovo pani Judith Merkis, ktorá je našou spravodajkyňou. Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyňa. Stratégia nerastných surovín pre Európu je veľmi dôležitá stratégia Európskej únie. Ide v podstate o oživenie činnosti. E, pán Butikov to vedie za ITRE a mm, táto téma má presahy e, do mnohých ostatných oblastí. A no, ten, o správu je veľký záujem, tak by som sa chcela sústrediť e, na ekologický aspekt no a mnohé ďalšie aspekty asi si nevšimnem. Môžeme o nich hovoriť neskôr, ale teraz budeme hovoriť o environmentálnych aspektoch surovín. No a ja sa na to dívam, že je dobré, že sa to zameriavame na zem, biotické a nebiotické súroviny. Takže nesústredí sa len na minerály, ale aj na drevo, kaučuk, pretože vidíme niekedy taký posun od nebiologických, biotických materiálov. No a keď chceme byť vizionársky, tak treba ich zvažovať a treba zvažovať oba druhy. No a, a podstate je, že všetky materiály treba využívať čo najefektívnejšie. Avšak nevždy sa to deje. Čo robíme s biomasou? Máme rôzne materiály, ktoré no, spalujeme. To však nie je vždy najväčšia pridaná hodnota Materiál Napríklad biomasa môže slúžiť, slúžiť ako základ pre výrobu liekov. No a myslím, že to je lepšia pridaná hodnota ako spálenie, pretože keď sa to využije na lieky, tak sa to ešte stále dá spáliť. Takže najdôležitejšie je, aby sme hovorili o hierarchii využitia surovín, aká je najväčšia pridaná hodnota využitia surovín bez eh, poškodenia životného prostredia. Ja nehovorím, že to musíme nejak eh, nariadovať a pretláčať, ale je na čase začať s touto diskusiou. No a rovnako treba eh, vziať do úvahy prístup životného cyklu súrovín a už sa zaoberáme ekodizajnom, ale e, mohli by sme tiež sa zaoberať predlžením životného cyklu materiálov a produktov. Myslím, že je možno veľa finančných stimulov na predlženie životnosti a stimulovanie e, spotrebiteľov, aby kupovali vyššiu kvalitu a tým predlžovali kvalitu a životnosť produktu. A vidíme, že je tu veľké zameranie na účinky ťažby a ako aj na potenciál pre recykláciu. O opätovnom využívaní sa tu vôbec nehovorí, pričom toto je nie je najefektívnejším eh, prístupom k využívaniu materiálu, ale ak skombinujeme ekodizajn a opätovné použitie, eh, tak eh, to by mohlo byť dôležitým nástrojom na predlženie životnosti materiálu. Netreba sledovať len recyklo, recyklačný aspekt, ale aj recyklovateľnosť, ak nechceme, aby sa s plastou vyrábali len záhradné stoličky. Myslím, že tu máme aj iné, iné možnosti, takže ako preniesť stratégiu predsedovaný do politiky. Keď si všimne, ako sa zaoberáme energetickými cieľmi, tak z toho sa môžeme poučiť a stanoviť si ročný efektívny ročný cieľ efektivity. Ak sa pozrieme na, na všetky súroviny, tak treba zmeniť tú krivku a využívať menej materiálov a súrovín. A prečo by sme si nemali stanoviť nejaký cieľ? treba oddeliť eh, hospodársky rast od eh, spotreb materiálu. Musíme nájsť nový model, eh, iný model nášho hospodárskeho rastu. No a mm, teraz je otázka, ako toto všetko dosiahneme. Ja si myslím, že by sme sa mohli ponaučiť e, z rôznych modelov, ktoré už fungujú. Napríklad e, tzv. model prenájmu alebo leasingu, e, kde produkty nevlastní ten využívateľ, ale si ich prenajíma, čo by znamenalo, že producent by bol zodpovednejší a dostával by za svoje produkty viac, takže týmto by sme v podstate zlepšili, povedzme, to, to recykláciu, opätovné použitie Um, a návrat tých, tých surovín do kolobehu. Ak chceme zvýšiť efektívnosť využívania surovín, tak je potrebné dvere otvárať, ale aj zatvárať. A my v súčasnosti vidíme efekt, že množstvo surovín aj kvôli našim, našej neschopnosti uh, končí na skládkach alebo v spalovniach. A ja si myslím, že je potrebné preto to stanoviť určité dno. Zavrieť, to dvere zavrieť tie dvere, napríklad zavrieť tie dvere na skládky, pretože, dobre, toto je jeden krok, samozrejme s tým treba naviazať, k tomu treba naviazať druhý krok otvorenia dverí iných možností, teda povedzme mm, opätovného použitia alebo tzv. upcyclingu tých materiálov, čiže recyklácie smerom hore v tom reťazci. Skrátka, treba nájsť nejakú možnosť, um, ako implementovať smernicu o skládkach iným spôsobom, tak, aby nekončili suroviny na skládkach. To znamená, treba stanoviť nejaký princíp, že eh, skládkovať sa tieto materiály nesmú predtým, než boli preskúmané všetky možnosti iného využitia. Ja viem, že je to veľmi komplikované, ale je asi na čase to urobiť. A eh, pointa, celá pointa je, že eh, treba ten materiál obohatiť, treba mu dať nejakú hodnotu, pretože ak jednoducho len zakážeme skladkovanie, no tak sa stane to, že materiál, pokiaľ, e, pokiaľ nemá žiadnu hodnotu, tak jednoducho e, sa bude skladkovať nelegálne. A, ale, a toto je možnosť, to, toto je vlastne situácia, ktorú bude treba preskúmať, aby nedošlo k tomu, že jednoducho kriminalizovaním skládkovania, ale neotvorením nejakých iných možností využitia dôjde k nelegálnemu skládkovaniu. Teda pre, bude treba preskúmať celý ten ekonomický model. Ďalej som preskúmala návrh pána Budikofera, ktorý uh, hovorí, alebo teda, ktorý e, chce túto situáciu riešiť diferencovaným zdanením. A my sme vykonali štúdiu zdanenia e, nerastných zdrojov, neenergetických zdrojov, využitia vody a krajiny. A účinok by bol asi taký, že e, sa tomu materiálu dá istá hodnota, čím sa bude podporovať jeho opätovné použitie a recyklácia. No a ďalej v prípade reziva alebo dreva sme um, videli, že e, reťazec starostlivosti FFC e, sa do istej miery osvedčuje. To znamená, je to materiál, rezivové drevo, ktoré povedzme sa, zís, sa získava zodpovedným, spoločensky zodpovedným e, spôsobom, skúma sa, či e, e, tá ťažba prebieha ekologickým spôsobom a takéto niečo by mohlo existovať aj pri ostatných surovinách. Takže mm, je možné, povedzme, zaviesť niečo takéto pre diamanty, <laughs> overiť, či sú to tie krvavé diamanty, ako sa o nich hovorí, alebo tie, tie cenné zeminy či pochádzajú z, zo spoločensky zodpovedných a udržateľných e, produkcií. A také, takéto reťazce z odpovedného dodávateľstva je možné zaviesť aj v ostatných e, e, surovinách. No a ešte niekoľko vecí, ktoré som nezapracoval do tohto stanoviska. Existuje totiž problém s s oblastiami Natura 2000 a ťažbou. Ťažba v týchto oblastiach je niekedy niekedy povolená, e, a to preto, lebo v Európe sa jednoducho musíme občas e, uchylovať aj k ťažbe vlastných surovín e, v našich vlastných oblastiach a obvykle sa vyberajú ťažobné oblasti, ktoré sú, povedzme, prázdne, to znamená nevyužívané inak, ale veľmi často sú to oblasti chránené v rámci systému Natura 2000. Takže je treba eh, preskúmať aj systém povolení ťažby v oblastiach Natura 2000. A toto je vec, o ktorej by som chcel tiež hovoriť, ale nerada by som teraz túto situáciu otvárala na tomto mieste. No a tiež, čo je celkom evidentné, eh, treba zabezpečiť spravodlivosť obchodovania, teda obchodný reťazec musí byť spravodlivý voči eh, producentom a tým, čo sú nižšie v reťazci. To sa týka teda dovozov ale aj e, tzv. podnikovej, e, podnikovej spoločenskej zodpovednosti. No a e, potom je tu ešte jeden duch, ktorý nás straší, a to duch nanotechnológií. To je vec, ktorá skutočne môže byť nebezpečná pre životné prostredie, zároveň teda poskytuje určité, určité, určitý prínos, ale keď sa striebro začne používať pre svoje antibakteriálne vlastnosti v nano, eh, techn- v nano eh, tkanivách, napríklad pre ponožky alebo pre, pre materiály, kde je potrebné zabezpečiť antibakteriálnosť, tak to striebro sa potom v, v týchto drobných množstvách dostáva do životného prostredia. Otázka je, ako, e, po, e, ako na konci životnosti túto látku zase rozložiť na tie, na tie základné súroviny. Čiže budeme musieť vymyslieť nielen ako vyrábať tie nanotechnologické alebo teda nanomateriály, ale ako ich redukovať naspäť na súroviny. A ja si e, myslím, kolegovia, že toto môže byť diskusia veľmi zaujímavá, ja sa na ňu veľmi teším ďalším. Ďakujem veľmi pekne, pán Florenc. Ja, gerne. Rád by som sa eh, chcel predovšetkým u kolegyne Makris poďakovať. Myslím si, že je to veľmi dobrý štart. Dokonca jej pripomienky eh, s nimi môžem len sympatizovať. Myslím si, že tá správa sa uberá správnym smerom. Trošku eh, zhrozený som však tým, akým nadšením sme bojovali o čísla 20 alebo 30 a takisto som šokovaný tým, ako málo táto téma bezpečnosť e, surovín e, e, ako málo je venovaná pozornosť práve tejto e, téme. Pokiaľ chceme zvládnuť problémy klimatických zmien, e, tak to pôjde len s vysokoinovatívnymi priemyselnými odvetiami. E, najväčší úspech pre mňa dnes bol ten, že sme hlasovali za závedné účinné ciele v tejto oblasti. Myslím si, že to je ten správny prístup. Ja dokonca zachádzam tak ďaleko, že hovorím, že e, nedostatok surovín a klimatické zmeny sa tak povediať nachádzajú na e, jednej úrovni. Pokiaľ by sa teda tá, tieto klimatické zmeny stali pravdou, tak je možné ich prakticky skutočne e, proti ním bojovať len veľmi účinnými prístrojmi, zariadeniami. Je tam ale však otázka, o aké suroviny sa v tejto správe zaujímame počul som, alebo narazil som tu na slovo e, bioticky. Zatiaľ som o tomto e, slove alebo o tomto výroze e, nepočul. Možno, že sa môžeme poručiť od na, našich susedov. Ale o čo tu teda vlastne ide? O e, kovy, e, drevo, e, to znamená, do akej miery je alebo ako je zamerané e, to e, naše e, ohnisko, akým smerom. Z iných diskusí vieme veľmi dobre, že táto otázka sa opiera o tri piliere, to znamená vonkajšie, je tu vonkajšia dimenzia, ktorá bola prediskutovaná aj v výbore, v zahraničnom výbore. Myslím si, že je tu možné prispieť značným, značnou mierou, ak sa pozrieme na to, ako sa európske e, podniky angažujú v Afrike, e, niektorí e, so vstýčenou hlavou, ale iní, ktorí sa zase starajú o infraštruktúru v danej krajine, ktorí sa zaujímajú o to, čo sa s týmto regiónom vlastne deje, ako možno vlastne tú tvorbu hodnot premietnúť do danej krajiny. E, takže ide tu aj o, o mentalitu, ako zaobchádzame s takýmito krajinami, ktoré majú takéto obrovské zásoby e, súrovín. Myslím si, že naša mentalita sa tu bude musieť zmeniť. Myslím si, že s pani spravodajkyňou e, nebudem môcť vo všetkom súhlasiť. Budeme musieť preskúmať aj to, či sa môžeme dostať na naše zdroje e, surovín Európe alebo ja osobne som teda e, mám volebný e, okres, kde sú ľudia od seba vzdialení, teda pokiaľ ide o e, susedov aj 48 kilometrov. Pokiaľ sa však e, pozrieme na flóru, faunu, e, sú tu určité zákazy, napríklad v tom mojom volebnom regióne nie je možnosť prístupu na bývalý lom, kde sa e, e, dobývalo alebo získavalo e, vápno práve kvôli tejto ochrane flóry a fauny. Táto téma má touto tému sa zaoberám už dlhé roky. Spomeniem ešte jedno slovo alebo pojem a síce recycling. Tento pojem zatiaľ nebol definovaný v Európe. Keď hovoríme o elektronickom šrote, Švédi e, definujú recycling tak, že zozbierajú 60, km, 60 kg. V Rakúsku e, sú to ale len 3 e, kg. Nemusíme všetci nazbierať 60 kg. Stačí, keď nazbierame 10 kg šrotu. A pokiaľ sa k tomu takouto cestou nedostaneme, tak musíme ísť cez e, prokuratúru. E, otázka e, recyklingu teda e, si vyžaduje ešte veľmi presné cizelovanie, aby sme e, operácie podnikov dostali tam, kde by sme to dostať chceli. To znamená, e, aby sme viacej využívali recycling. Čo sa týka skládok, je to téma, ja osobne by som bol za to, aby sme e, tieto skladky e, zavreli e, čo možno najskôr, teda prípadne aj zajtra, ale pokiaľ sa pozrieme na krajiny ako Rumunsko a Bulharsko, tam niečo podobné nie je realizovateľné, lebo tam sú iné problémy. V každom prípade by sme mali začať s tým, že nebudeme podporovať skládky, Skôr e, by bolo potrebné podporovať e, spalovacie zariadenia e, na spätné získavanie tepla. Tieto zariadenia by pritom mali byť situované tak, aby proste umažňovali uplatnenie tohoto spätného získavania tepla. u americkej firmy Caterpillar nemôžete prakticky E, nakúpiť e, už e, žiadne zemné stroje pod 100 tón, ale otázka je, či je možné niečo podobné nariadiť zákonom. Je to možné riešiť skôr inými motivačnými podnetmi. Takže čo sa týka skládok, vychádzam z toho, že v budúcnosti sa budeme uberať e, jedným smerom, ale určite tu narazíme ešte na odpor aj v našom výbore pre životné prostredie. Sú určité krajiny, skrátka, ktoré majú na e, priestor, na, majú e, veľké priestory diery, ktoré potrebujú skrátka nejakým spôsobom upkať a upchajú to teda odporom, odpad, odpadom. Takže tie skládky ešte budú. mining je veľmi populárne slovo, ale čo to znamená? Znamená to, že budeme jednoducho otvárať e, e, skládky alebo existujú nejaké inovatívne predstavy? Ako to e, celé chceme riešiť? Ako to definovať v tejto stráve? E, energetická účinnosť a energetické kritériá. E, je jasné, že potrebujeme niečo, čo je hmatateľné, ale či to musí byť e, číslo, nie som si celkom istý. Myslím si, že to je otázka, ktorá je veľmi špecifická, čo sa týka jednotlivých sektorov. Dá sa tu urobiť toho veľmi veľa, ale existujú aj iné možnosti zníženia nákladov. Uh, Zkrátka je to otázka, o ktorej sa dá e, diskutovať. V každom prípade je dobré a správne, že sme si vytýčili určité ciele a považujem to aj za doporučania hodné. Čo sa týka hierarchie surovín, e, je to zaujímavé, ale moju podporu v žiadnom prípade nezískate, pretože nechcel by som byť politicky zodpovedný za to, e, či e, jedna e, tona ocele v. E, na, v sanitke je, e, dajme tomu, e, lepšie uplatnená ako, e, dajme tomu, u veterných mlynov. Myslím si, že musíme veľmi zodpovedne zaobchádzať s touto otázkou, ale pokiaľ ide o hierarchiu, v tejto oblasti životného prostredia. S tým mám veľmi zlé skúsenosti, takže mali by sme diskutovať skôr o nových e, hierarchiách e, niektorých e, smerníc. Ja som v každom prípade pri využívaní tohoto slova hierarchia veľmi opatrný, ale e, ten základný princíp, to znamená zmenu povedomia, môžem len počiarknúť. čo sa týka e, daní, som za e, motivujúce nástroje, ale vyťahovať ľudí ešte viacej financí z ich vrecách, e, to nie je ten správny princíp. Takže v celku vám môžem len zablahoželať, budeme sa podielať na tejto práci, chceli by sme ešte lepšiu správu, než aká je už teraz, než aká nám teraz bola prezentovaná. Ďakujem veľmi pekne, hovorí ďalší rečník, pani predsednička. Pán Herbrandy. No, už to, že o tejto téme hovoríme, eh, z tohto vidno, že eh, Európska komisia to má pekne rozdelené, ako sa vlastne riešia suroviny na jej pôde. My máme stratégiu, eh, ktorá rieši dostupnosť alebo získavanie surovín a ďalej máme stratégiu v rámci e, stratégie Európa 2020, stratégiu, ktorá sa zameriava na efektívnejšie využívanie surovín. Tieto dve stratégie samozrejme by mali byť skombinované, by mali byť nejako prepojené, pretože spolu veľmi súvisia. Ide v podstate o to, že súrovín je nedostatok a e, presne o tom chcem hovoriť aj ja. E, táto téma je široká, je veľmi široká, pretože sa dotýka ekonomiky, Eh, nemusíte si ani otvoriť noviny eh, na to, aby ste tušili, že tam bude niečo o tom, eh, aké problémy prinášajú stúpajúce ceny súrovín a ich klesajúce množstva. Jednoducho hm, producenti tvrdia, že tie ceny musia zvyšovať, lebo nedokážu držať krok s dopytom a Nedávno napríklad e, e, sa objavili správy geopolitické, geopolitického významu, kedy Čína, povedzme, prestala dodávať do sveta niektoré svoje um, cenné zeminy. A um, ak je jedna vec jasná, je to tá, že najhoršie na tom bude životné prostredie, čiže táto problematika sa dotýka aj životného prostredia a samozrejme aj sociálneho aspektu. No a Mm, ja by som sa chcel e, pozrieť najprv na stránku e, dostupnosti týchto súrovín. No, ja, keď sa pozerám na toto oznámenie, tak mám pocit, že sa orientuje najmä na e, získavanie zahraničných surovín. To je v podstate prvá priorita. A potom sa vlastne mm, pozeráme, keď teda nie je možné importovať, pozeráme sa na možnosti, kde získavať e, suroviny na našom vlastnom kontinente. A tretia taká priorita, alebo tretí krok je, ak ani to sa nedá, tak, e, tak potom e, skúmame efektívnejšie využívanie materiálu. V podstate ide stále o tie panenské materiály, čiže suroviny, ktoré sú, sú získavané priamo z, z prostredia. No a ja mám niekoľko otázok oni sú v podstate adresované tak Európskej komisie ako aj spravodajkyne, ale chcem sa spýtať v prvom rade, ktoré nástroje máme v Európe k dispozícii? Pretože pre mňa, mne sa javí ako veľmi zaujímavá myšlienka toho, že by sme e, zvyšovali, alebo snažili sa zvyšovať efektívnosť využívania súrovín o 3% každý rok. Ale aký nástroj máme ako Európska únia, aby sme takéto niečo vynútili? E, ja som tento cieľ videl v minulosti a myslím, že by nebolo zlé ho znova oprášiť. S tým súvisiaca otázka je, je tá, že máme na európskej úrovni množstvo legislatívy, ktorá sa snaží, e, snaží zvyšovať e, efektívnosť e, využívania surovín, napríklad odpadová politika. Pán Florenc o tom už hovoril. Sú ale veľké rozdiely medzi členskými štátmi. 90, niektoré členské štáty niektoré členské štáty skladkujú 90 svojho odpadu a sú iné členské štáty, ktoré zase využívajú e, o mnoho väčšie množstvo tých svojich e, odpadových materiálov ako surovín. A síce povedzme niečo ide do spalovní, ale neskladkuje sa takmer nič. Čiže e, nemusí ani jedno toto riešenie byť ideálne, ale e, treba, nejakú, treba nájsť nejakú kombináciu, teda zvýš, zvýšenie efektívnosti využívania surovín. E, treba sa pozrieť na legislatívu, aké možnosti nám dáva, čo ešte by sme mohli urobiť a treba stanoviť nejaké ciele, povedzme ciele od určité stanovenia cieľa recyklácie až po znižovanie, povedzme, množstiev, ktoré sa budú skládkovať alebo likvidovať konečným spôsobom. No a potom je tu ešte niekoľko elementov. Ja som veľmi rád, že sa tu spomenula biodiverzita a e, myslím si, že je to veľmi zaslúžené e, v celej tejto diskusii o surovinách e, sa možno niekedy pozabúda na to, že biodiverzita je jedným z najdôležitejších zdrojov, jednou z najdôležitejších surovín, ktorú máme. Vzduch, voda, zem, toto sú jednoducho veci, ktoré treba považovať za nerastné teda suroviny a mali by sme im dať miesto aj v tejto teda stratégii. Ďalej, e, tá daň, ktorá tu bola spomenutá, diferencovaná daň z, z, z nerastných surovín. No, ono to vyzerá zaujímavé, ale keď sa pozerám, ako stúpajú ceny surovín, nie som si celkom istý, či toto, e, toto opatrenie bude mať pozitívny dopad, alebo či to v podstate nebude len ohrozením e, životaschopnosti malých stredne veľkých podnikov, ale aj veľkých podnikov v konečnom dôsledku. Takže eh, ja by som chcel, eh, skôr chcel eh, apelovať na komisiu, aby sa pokúsila nájsť nejaké pozitívnejšie stimuly, ktorými by sa mohlo urýchliť využívanie tých surovín efektívnejším spôsobom. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Pán Karol Schlitter? A nie. Bas, počúvame. No mne je jedno, kto bude hovoriť prvý, ale ja by som v prvom rade chcel poďakovať pani Merkis za vynikajúcu správu. Skutočne je to téma dôležitá, ako povedal pán Florenc. Je trocha prekvapený, že miestnosť je takáto prázdna E, no, ja vám môžem povedať, že ja som tu chcel debatovať o percentách, ale som tu rád, že som aj na tejto téme, pretože je to veľmi dôležitá vec. Keď hovoríme o klimatických zmenách a energetickej efektívnosti, tak zvyčajne hovoríme len o nedostatku zdrojov a o tom, ako tento nedostatok prekonať. No a ja si myslím, že je treba venovať e, e, aj tomu, čo spomínal pán Herbrandy, že treba rozšíriť tú to zvyšovanie energetickej účinnosti treba ho rozšíriť aj na efektívnejšie využívanie súrovín. Ja si myslím, že pani Markís e, veľmi jasne e, povedala, že ak chceme riešiť problematiku surovín, tak treba vyriešiť tri problémy, tri záležitosti a to v správnom poradí. Čiže v prvom rade efektívne využívanie surovín, po druhé treba skúmať, či je možné ťažiť tieto suroviny aj v Európe nejakým spôsobom a po tretie treba skúmať udržateľné spôsoby a dobré spôsoby um, rozvíjania povedzme zdrojov a ťažby mimo Európskej únie. A toto, toto treba povedať jasnejšie než doteraz. No a teraz k tomu stanovisku mm, pani Merkis. Ona jasne hovorí, že treba stanoviť e, e, cieľ. Ona hovorí o tom, o tom cieli 3% e, zvyšovania efektívnosti využívania. Eh, surovín a mne nie je celkom jasné, či hovorím o relatívnom alebo absolútnom cieli. Podľa mňa by to mal byť absolútny cieľ, pretože relatívny cieľ by sa nielen ťažšie hodnotil, ale ak dosiahneme lepší hospodársky rast, tak v podstate ani pri takomto percentuálnom cieli sme nedosiahli zníženie. Hej, čiže eh, momentálne tá ekonomika veľmi závisí od vstupov a eh, podľa mňa je potrebné stanoviť nejaký absolútny cieľ, teda tento cieľ efektívnosti by mal byť stanovený ako absolútne číslo. Ďalšia záležitosť, ktorá eh, zdôrazňuje význam tejto problematiky, je tá, že by sme mali, by sme mali neustále hovoriť o záväzných cieľoch, pretože eh, už pred niekoľkými eh, desaťročiami sme začali definovať nejaké ciele, ktoré však boli pomerne vágne a dlhodobé, ale zmeny sa dosiahnu až keď naše politiky a stratégie budú obsahovať cieľ veľmi jasné. Napríklad e, diverzita ešte stále e, sa prezentuje len nejakými vágnymi cieľmi do roku 2020. Energetická účinnosť tiež e, je pomerne vágne definovaná. Všetci hovoria, áno, je to dôležité, ale keď sa začne hovoriť o konkrétnych číslach, konkrétnych stratégiách, tak každý, každý troška ústupí, robí krok, krok späť. Takže treba v oblasti surovín a ciele Eh, nielen stanoviť veľmi precízne, ale prehodnocovať ich každý, eh, každý pol rok. Hej. Eh, sledovať plnenie tých cieľov, pretože tie ciele nie sú len ekonomické, sú sociálne, sú ekologické a vy ste celkom správne spomenuli smernicu o ekodizajne a treba naozaj veľmi jasne povedať, že ekodizajn by mal byť veľmi široko koncipovaný, pretože nie je to záležitosť len zvyšovania hospodárnosti, um, ale je to aj hospodárne nakladanie so surovinami. A teraz uh, k odpadom. Uh, ja si myslím, že treba aj v smernici o odpadoch uh, definovať naše priority jasnejšie a striktnejšie. Všetky priority by jednoducho mali v Európe vychádzať z určitej odpadovej hierarchie a ja si myslím, že táto hierarchia odpadov je trošku dôležitejšia než zákaz skládkovania. Ako ste povedali o vašom úvodnom slove, treba samozrejme preveriť, či zákaz bude vôbec účinný, pretože e, môže viesť len k tomu, že skladkovanie bude naďalej vykonávané, ale nelegálne. Zatiaľ čo, keď e, e, bude podstate k dispozícii len možnosť e, skládkovať versus spalovať, tak jednoducho ľudia začnú spalovať, čo nemusí byť pre mnohé materiály ideálna možnosť, pretože tým začnú vznikať zase e, znečistujúce látky. Takže nemali by sme dať možnosť e, len jednu, teda spalovanie a ten text by tam mal byť troška skvalitnený, ale my vám veľmi radi pomôžeme tak, aby sme sa dopracovali nejaké možnosti, kde tých alternatív bude viac. Ďalej, zdanenie. Ja viem, že každý, keď hovoríme o zdanení, tak začne troška váhať, či sa ide správnym smerom, ale ja by som chcel povedať jednu vec. Keď, e, keď sa snažíme zabezpečiť e, hospodárne využívanie surovín, tak zdanenie môže byť jedným z nástrojov, e, ktorým by sme zvýšili výhodnosť recyklácie oproti tým iným možnosťam likvidácie odpadov. Čiže stanenie jednoducho je možnosťou, ako dať cenu čomu si, čo momentálne cenu nemá. A politické strany veľmi často argumentujú, že e, zdanenie treba presunúť z pracovných síl na zdroje. A keď hovoríme o zdrojoch, tak mm, o súrovinách, tak e, je to práve takéto, takéto niečo. Čiže nemusí sa zvyšovať celkové daňové zaťaženie. Je možné to daňové zaťaženie presunúť z pracovníkov, zo zamestnancov na zdroje e, a súroviny. No a v tomto v tomto to zdanenie môže byť veľmi užitočným nástrojom, takže ja by som privítal pomerne jednoznačný, um, jednoznačný text uh, v tejto veci a mm, teším sa na novú verziu. Pani spravodajkyne, ďakujem ešte raz a uh, veľmi radi vám pomôžeme. Ďakujem pekne. No a slovo teraz dostane náš kolega, tieňový spravodajca na 2,5 minúty. Prosím, obmedzte svoje príspevky pretože nemáme už veľa času, takže slovo dostane pani Hübner. Ďakujem veľmi pekne. Stratégia pre súrovny v EÚ je veľmi dôležitou témou. Všetci vieme, že súroviny sú takmer vyčerpané. No a dnes už Musíme naše politiky štruktúrovať tak, aby sme nadmerne neťažili zdroje. Práve naopak, zdroje musíme využívať a súroviny čo najefektívnejšie a najrozumnejšie. Ja myslím, že v stanovisku je mnoho vecí, ktoré všetci podporíme. Ja by som sa však chcela sústrediť aj na používané produkty alebo použité produkty. Tie často označujeme slovom odpad. Ja by som však nazvala odpadom len to, čo už nemá žiadny potenciál na žiadnu hodnotu pre ďalších výrobcov. Ak to chápeme tak, že každý produkt, ktorý je použitý, môže byť opätovne využitý aj len čiastočne a že len na časti odpad, tak eh, budeme mať možnosť eh, v väčšej miere používať eh, materiály. No a zaznela tu tiež otázka dlhší záručných dôb pre rôzne prístroje. Často sú záručné doby veľmi krátke. No a doba použitia týchto produktov 5 alebo 6 rokov, ak by sme vydali nejaký právny akt, legislatívny akt pre výrobcov, aby predlžili záročné doby, dalo by sa to urobiť aj inak. Ak vrátime starý, starý prístroj, ako pri motorových vozidlách po 5 rokoch, aj keď už vypršala doba, záročná doba, dá sa vozidlo stále vrátiť, ktoré sa predáva ďalej. A hovorí sa tiež o tom, že prírodné súroviny sa musia využívať tak, aby to neškodilo životnému prostrediu. Je nepredstaviteľné, že náklady na vývoj istej produkcie, výroby istého priemyselného odvetvia, škode životnému prostrediu, a spôsobuje to škody, ktoré ohrozujú nás všetkých. Takže treba sa sústrediť na to, aby celá politika využívanie zdrojov nespôsobovala ničenie životného prostredia, pretože ho musíme ďalej dať ďalším generáciám. A ja som presvedčený o tom, že slova o využívaní zdrojov musia znamenať, že zmeníme definíciu odpadu a tým každý produkt bude využívaný ako surovina na ďalšiu výrobu. Ďakujem pekne. A teraz pán Prody. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že by sme potrebovali o mnoho viacej času na to, aby sme o tejto téme hovorili dôkladne každom prípade sa však táto téma vzťahuje na trvalú udržateľnosť a táto je, tak povediať, stredobodom pozornosti zmien, ktoré by sme mali uskutočniť. Máme právo na e, prístup k surovinám. Tento prístup musí byť zabezpečený tak pre terajšiu, ako aj pre budúce generácie. A to je vlastne ten základ pre trvalú udržateľnosť. Okrem toho e, to popisuje aj istú nutnosť a síce nutnosť využívať suroviny efektívne. Zároveň však musíme získať e, akýsi odstup e, od e, materiálnej stránky veci, pretože naša spoločnosť je naviazaná len na neustály nárost, nárast HDP a takto vzniká určitý protiklad v našej civilizácii. Máme tu teda dočinenia s hranicami e, disponovateľnosti e, surovín a to je otázka, ktorou sa budeme musieť zaoberať. Budeme však e, musieť uvažovať aj nad tým, ako zvládnuť výrobu s menším množstvom materiálu. Okrem toho existujú určité materiály, ktoré sa používajú e, nešetrne. Napríklad spomeniem iba fosfor. E, tu máme zásoby surovín asi na 70 rokov, ale veľmi mnoho z tohoto materiálu sa používa v hnojivách a to znamená určité mrhanie týmto zdrojom alebo týmto materiálom. A to sa samozrejme premietne aj do životného prostredia. Podobne to vyzerá aj s chemickými látkami v polnohospodárstve a v užívaní týchto látok v polnohospodárstve. Takže tu je potrebná zmena myslenia, zmena myslenia v tom zmysle, ako možno lepšie využívať tieto materiály. Ja som, ja spomeniem niektoré príklady. Napríklad zlato. Zlato sa momentálne používa ešte e, veľmi veľkoryso, napríklad e, aj v mobiloch. Mali by sme ale zvážiť tieto otázky, pretože ide o trvalú udržateľnosť v našej spoločnosti. Toto sú všetko veci, ktoré by sme mali zohľadniť aj v súvislosti s inými faktormi, aj popri e, HDP. Ďakujem. Thank you. I would like to continue. Ďakujem pekne. Ja budem pokračovať dveže na to, čo povedal Bas o cieľoch efektívneho využívania zdrojov. Ja myslím, že prvé to bola dobrá poznámka, ale to je tiež jedna vec, nemusí byť jasno. Bežná logika je taká, že dôležitý je rast a máme pak rastu stability, pretože inak sa nebude, nebudeme mať dosť pracovných miest. Avšak globálne efektivita využívania zdrojov je blízka nule, pretože Čína investuje do infraštruktúry a v ďalších 10 rokov to bude robiť India. Takže keď hovoríme o globálnej, o globálnom efektivite využívania zdrojov, vo Švedsku je to dobré, ale kvôli tomu, že sme outsourcovali výrobu, takže energeticky náročné e, výrobné odvietvia sú mimo Švédska. No a preto dokážeme to robiť na globálnej úrovni, to nie je možné. Takže stojíme pred veľkou výzvou. Každý rok sa efektivita trochu zvyšuje, ale keď využijeme túto efektivitu a účinnosť a na kompenzáciu rastu a hospodárstva hlavným rastu, ako znižuje, budeme znižovať e, emisie zvýšenie efektivity nebude nikdy dostatočne tak, aby dokázalo kompenzovať riešenia založené na raste pre pracovné miesta a znižovanie emisí. Takže je nemožné mať 6% efektivitu využívania zdrojov, ak chceme tým kompenzovať aj zníženie emisí. No a preto myslím, že treba sa spýtať, či je pakt rastu a stability správnym nástrojom pre budúcnosť Európy možno by sme sa mali zamyslieť nad ročnú efektivitu, zniženie pracovného času a ďalej riešenie znižovania emisí a to dať najchudobnejším krajinám, pretože oni sa musia tiež rozvíjať. Takže to je tá veľká dilema. A Ja myslím, že by sme mali priamo po tých cieľoch, ktoré chceme dosiahnuť, pracovné miesta, redukciu emisí a potom rast, ale aby bol rast cieľom, takto bude zabraňovať dosiahovaniu cieľov v rámci tejto stratégie. Ďakujem Linda McEwen, ďakujem, poviem vám to stručne, ďakujem pekne Judith za to, že v takej krátkej správe uviedla tak mnoho uh, dobrých vecí. Mám dve veci, by som chcela uviezť. Poprvé k bodu číslo 9 tak sa mi veľmi páči, pretože treba, e, netreba zabúdať na to, že väčšina zdrojov, ktoré využívame, pochádza z najchudobnejších krajín sveta, no a ľudia, ktorí oberajú, zberajú bavlnu alebo ťažia e, tie suroviny, už sú na tom veľmi zle v rámci systému. Takže nesmieme komplikovať a zhoršovať životy e, týchto ľudí, pretože spoločnosti sa snažia získať alebo ten zisk z ničoho vytlačiť. No a druhá vec, to je nadviaže na to, čo povedal pán Gebrandy Karl Heinz, a to je o koherentnosti v rámci, o koherentnosti v rámci našich politík. Uvedieme len jeden príklad. Stretla som sa nedávno s výrobcami skla a oni zbierali sklo na recykláciu, až pokiaľ miestne orgány no, v regióne e, nezačalo so zberom. No a to je dobré, namiesto toho, že, že musíte odniesť, odniesť e, sklo do továrne, e, môžete ho hodiť do špeciálnych kontajnerov. Avšak tu sa mieša, miešajú plasty so sklom, takže v konečnom dôsledku sa dá použiť len na na povrch vozoviek, pretože to bolo, pretože sklo bolo znehodnotené spoločným zberom skla a plastov. Takže zdá sa, že niekedy jeden cieľ je v protiklade s druhým. A potrebujeme, aby komisia zanalizovala túto vec a povedala nám, ak, aký je najlepší spôsob redne recyklácie. Je horšie, keď dva, dve vozidlá musia zbierať dva rôzne druhy odpadov, alebo je lepšie zmiešiť tieto odpady. No a samozrejme, e, treba mať neustále na mysli e, náklady, keď si miestne regionálne orgány musia alebo stoja pred e, veľmi ťažkými voľbami a rozhodnutiami. Takže treba sa zamýšľať nad takýmito vecami, pretože tie sú celé je je trochu jednoduchšie, dobre? Ďakujem pekne, pán Ader. Prosím veľmi stručne. Budem veľmi stručný. E, nachádzame sa v odlišných politických stranách, ale s pani spravodajkyni by som chcel byť rád napomocný a to jedným príkladom. V minulom roku sme súhlasili s iniciatívou, e, ktorá e, zakázala E, technológie, ktoré e, obsahovali e, kianit. Celé mesiace hovoríme o tom, a Karl Heinz Florence takisto spomenul elektrošrot. Ako súvisia tieto dve témy, ako ich možno navzájom previazať? pokiaľ pri zbere elektronického šrotu a opätovnom používaní tohoto materiálu sa zvýši e, efektívnosť, tak e, bude možné z rovnakého množstva elektrošrotu získať 150 krát viac zlata, zlata ako e, z jednej tóny nerastu. Ide o kianidovú technológiu, a z jednej tony elektrošrotu je možné e, získať 150 násobok e, množstva e, zlata ako z tejto spomenutej kianidovej technológie. To znamená, že je tu istá motivácia. Na druhej strane však musíme všetkými možnými prostriedkami zakázať, urobiť niečo preto, aby sme zakázali zastaralé technológie a podporili nové technológie, ako aj ich použitie a k tomu patrí aj opätovné e, zužitkovanie, respektíve recycling e, elektronického šrotu. Ďakujem. Dovolte mi, aby som e, dala teraz ešte slovo komisii. Pán, ďakujeme vám za váš príspevok a prosíme teraz komisiu. Madam Chairman. Ďakujem, predsednička. Budem sa snažiť povedať to veľmi stručne a aj zodpovedať jednotlivé body a pripomienky. Poprvé, ďakujem pani Merkis za veľmi dobrú bázu a východisko a stanovisko. Na úvod by som povedal, že naše oznámenie o surovinách sa netýka len minerálov, ale aj biotických eh, zdrojov, čo vy nazývate teda ako kaučuk alebo eh, drevo. Ďalej na komisii máme tri piliere. No a tuto sa zaoberáme hlavne tým eh, tretím pilierom. A všetky piliere majú rovnaký význam, rovnakú prioritu. Takže ten tretí pilier nie je menej dôležitý ako ostatné, práve naopak. A ďalšia vec, otázka cieľov. My zdieľame stanoviská a súhlasíme s názormi, ktoré tu zazneli. Je ťažké stanoviť si nejaký záväzný cieľ pre účinnosť využívania energetických strojov Komisia má iniciatívu, my pripravujeme cestovnú mapu, ale nejaké číslo je ťažké, to by bolo všeobecné číslo. Či to je dosiahnutelné, či majú metodológiu na jeho dosiahnutie. Nebolo by lepšie hodnotiť to individuálne, napríklad čo sa týka recyklácie. To je len príklad. Neravná komisia v rámci rámcovej smernice o odpadovom hospodárstve sa tým zaoberala takže dalo by sa to urobiť lepšie. Ak eh, sa budú stanovať ciele, áno, ale na individuálnom eh, základe nemôžeme si stanoviť nejaké všeobecné číslo, ktoré bude nereálne. Bodu 6. Hovorili ste o systéme zaznamenávania pôvodu pôvodu pôvodu surovín, neviem presne, čo tým myslíte. Uh, ale čo týka flek, a, a, a, tak dá sa tam, vidíme tam niektoré možnosti, ale v individuálnych prípadoch, nie vo všeobecnosti. Napríklad a, bo číslo 9, kde hovoríte o konfliktných mineráloch. Toto by bolo možné. Komisia sa tým mohla zaoberať a zatiaľ sme neprijali záverečné stanovisko, ale opätovne podľa nášho názoru by bolo lepšie tieto, týmito možnosťami sa zaoberať individuálne a nie tak vo všeobecnosti. Bod 8. Otázka biodiverzity a zmierenie hospodárstva a životného prostredia je v centre našej politiky a vítame a súhlasíme s tým. Minulý rok sme uverejnili usmernenia o programe Natura 2000, ktoré poskytovali usmernenia členským štátom o tom, ako spojiť tieto dva ciele. Takže vidím, čo by sa tam dalo zrobiť iné. No a ďalej bod 11, kde hovoríte o otázke zdaňovania minerálnych zdrojov. No a nadviežem na pripomienku jedného z poslancov vytvoriť daň, ktorá vytvára náklady, ktoré ktorú nezavádzajú aj zahraniční konkurenti. To znevýhodňuje naše hospodárstvo. No a to zm, hovorilo sa tu o zmene dania z... Dobre, aká všeobecný dopad je príliš vysoký z hľadiska nákladov, tak možno sa tým môžeme zaoberať. Je to otázka, ktorá si vyžaduje hospodárskej analýzy, ale určite by bolo možno dobré za tým zaoberať. No a na záver ďalším pripomienkam. Niekto hovoril, aké nástroje môžeme použiť na zvýšenie efektivity účinnosti využívania energetických zdrojov a recyklácia. Vidím možnú odpoveď a toto nie je uvedené vo vašej správe, pani Merkis, to je rýchla implementácia partnerstiev pre inovácie. Ako viete, v Európskom parlamente sa o tom hovorilo, komisia tiež pripravuje návrh o partnerstvách pre inovácie, o súrovinách, no a myslíme, že ak chcete skutočne zaznamenáte pokrok, tak musíme štruktúrovanie viesť dialog s všetkými aktérmi. I všetky otázky, o ktorých sa dnes hovorilo, budú prediskutované pravidelne. Máme nevyhnuté technológie na zabezpečenie a zvýšenie miery recyklácie. Môžeme používať normy, verejné obstarávanie. Sú mnohé kroky. Vypýtate sa, aké sú nástroje. My vidíme mnoho nástrojov ale tieto veci by mali byť pravidelne prediskutovávané, hlavne podľa kritéria, či to je reálne alebo nie. A e, každý tých rokov hovoríte o všetkých týchto veciach. Toto je moje osobné stanovisko, že už opakujeme veci. Takže partnerstva pre inovácie sú možnosťou pravidelného dialógu o všetkých týchto otázkach a povieme, čo sa dá realizovať. Kedy tento rok, o 3 roky alebo o 5 rokov toto nám chýba. A podľa môjho názoru, keď chcete prejsť od všeobecných prehlásení k reálnemu pokroku v všetkých oblastiach, ktoré sú pre nás dôležité, a podporujeme všetky pripomienky, áno, je to dôležité, ale treba vytvoriť systém, štrukturovaných dialogov a rozhodnutí, ktorý doteraz neexistuje. Takže to sú mm, súčasné výzvy podľa môjho názoru. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše zhrnutie a ak chce spravodajkyňa dodať jedno slovo. Ďakujem, vážení kolegovia, za vaše konštruktívne pripomienky, aj tie komplimenty, ktoré ste mi tu skanali. Ja by som len veľmi stručne odpovedal na tie otázky, na ktoré teda, ktoré boli položené. Um, je samozrejme potrebné viesť diskusiu o tých veciach, ktoré vyžadujú rozpravu hlbšiu a e, ku ktorým si to bude treba dobre premyslieť. Ale teraz predbežne zareagujem na to, čo povedal napríklad pán Florenc. No, e, samozrejme, nestačí len stanovovať nejaké ciele, ale budeme musieť jasnejšie, a pán Abrao to spomenul, e, v podstate prípad od prípadu, e, budeme musieť e, skúmať, aké ciele sa oplatí klásť. Pri recyklovaní napríklad musíme spresniť tie ciele, teda je zbytočné povedať, že chceme recyklovať 70%. Hej. Treba stanovovať, čo presne chceme recyklovať, čo presne chceme z toho dostať. A tu treba recykláciu rozdeliť na tri fázy teda v prvom rade zber, ehm, zber e, materiálu, ďalej ehm, nejaká, nejaká fáza e, rozobratia alebo predbežného spracovania a e, potom posledná fáza je v podstate nejaké rozstavenie alebo delba, rozdelenie tých materiálov. No a ide v podstate o to, aby sme maximum súrovín oddelili um, Jednoducho, každý produkt alebo každý, každá kategória produktov vyžaduje osobitné, osobitné zaobchádzanie a inú mieru, povedzme, precíznosti. Ale ide o to, aby sme tie materiály e, z toho dostali von v najčistejšej forme. No a ja veľmi rada diskusiu o týchto otázkach e, budem absolvovať, rada, rada sa na nej zúčastním a nechcem nejakým spôsobom e, si vynúcovať, e, vynúcovať čo, do nej, čo, čo, čo, bude mať, čo bude musieť byť aj výsledkom, ale ide o to, aby sme e, maximum súrovín opätovne získali z produktov, ktoré sme vyrobili. A pán Florenc spomenul ten boj proti veterným turbínam. Ehm, ale alebo teda, teda porovnával pardon, produkty McDonald's s e, spoločnosťou McDonald's s veternými turbínami. E, iste je to niečo iné, dá sa porovnávať povedzme autobus s turbínou a a je treba stanoviť presnejšie parametre pre každú túto oblasť. Teraz e, tie dane, to je taká citlivá otázka. Ja samozrejme nechcem nič, e, nič stanovovať, ale otázka je takáto, aké nástroje môžeme použiť na stimulovanie e, správneho opätovného získavania a recyklácie materiálov. Čiže je treba využiť aj finančné nástroje, aby sme odradili od nevhodných metód a stimulovali použitie vhodných metód. Takže tá otázka, alebo teda tá možnosť, ktorá to bola navrhnutá, že by sa presunulo zdanenie so zamestnancov na súroviny, to je celkom priateľná možnosť podľa môjho názoru, pretože um, ak sa zlacní pracovná sila, tak je možné opravovať, pretože ono dnes veľmi často si ľudia čas, e, veľmi často si dnes kúpia radšej novú vec, než by nechali opraviť starú a toto je treba zmeniť a ak cena práce klesne, tak toto bude tiež e, možné. No a e, Ďalej, eh, pán Herbranden, eh, pod, eh, ja súhlasím s vami, že biodiverzita je veľmi dôležitá a podľa mňa musí byť súčasťou nejakej integrálnej politiky. Nesmieme tento prístup fragmentovať na súroviny, ich získavanie, ochranu životného prostredia a biodiverzitu a efektívne využívanie súrovín. Ja si myslím, že toto všetko je konzistentný balík, ktorý treba riešiť konzistentne a nemali by sme to fragmentovať no a e, pridelovať rôznym komisárom do portfólia. Tiež by som, tiež podporujem apel na komisiu, aby komisia naďalej integrálne e, riešila túto otázku, alebo teda pokiaľ to nerobila, tak aby to začalo robiť a pokiaľ to robí, tak aby v tom pokračovala. A teraz e, k implementácii cieľov alebo aktivít. My máme určitý my máme určitú tendenciu e, robiť, to, robiť veci tak, že keď niečo chceme, tak zavedieme novú, schválime novú legislatívu. E, nie je to ideálny prístup, pretože e, <clears throat> je to presne to, ako s tou problematikou opravy versus nahradenia. Hej, my tú budovu môžeme zbúrať a postaviť novú, ale takisto ju môžeme opraviť. Ehm, ja vás poprosím, hovorí pani predsedajúca, budem vás musieť poprosiť, aby ste ukončili svoj príhovor, pretože nám naozaj vypršal čas. Dobre, hovorí rečnička, pani Merkis. Ja mám len niekoľko ďalších e, odpovedí pripravených na tie otázky, čo tu odzneli, ale um, úložiska, respektíve e, skládky, e, je treba samozrejme zabezpečiť, aby nebolo poškodované um, životné prostredie. No, e, pani predsedajúca upozorňuje, že bude potrebné ukončiť e, tlmočnícky režim a e, tým pádom by sme mali pokračovať v angličtine. Rečnička pokračuje po anglicky. But indeed for instruments and uh, uh, taxation and landfills, and I look forward to that, uh, uh, to that uh, discussion. One last word about the innovation partnership as mentioned by the Commission. Uh,